Dobré ráno, kolegyne, kolegovia, srdečne vás vítam na našej dnešnej dopoludnejšej schôdzi. Teším sa, že pani Mogherini nám dneska predstaví do poludnia talianské predsedníctvo. V oblasti zahraničnej politiky sa s tým spájali rôzne kritické poznámky kuloároch. V piatok som e, však s ňou už hovoril. Je ochotná poskytnúť e, nám krátky náhľad na e, podujatie gymných z minulého víkendu. Požiadal som ju, aby to zhrnulo, aby sme spojili tieto témy, pretože do veľkej miery sa tak či tak prekrývajú aby sme nerobili dva rôzne úvody. Ak dovolíte ešte odo mňa poznámka, alebo dve poznámky. Poprvé, chcel by som vám zablahoželať k vášmu vymenovaniu do novej funkcie, ktorému došlo v sobotu. Zároveň však vás musím upozorniť, že parlament pristúpi k vypočutiu veľmi seriózne. Budeme teda ešte musieť diskutovať. E, už sme sa však na začiatku e, dohodli, ako to pripravíme. Už máme naplánované e, zhruba aj to, ako bude prebiehať toto vypočutie. Predpokladáme, že sa medzi nami rozvinie dlhodobá spolupráca a priateľstvo. A na to sa už teraz teší moja druhá poznámka. Nie som ochotný pripustiť žiadne otázky dnes, ktoré by viedli k tomu, že by sa znížila hodnota vypočutia. Tu teraz nejde o e, možnú budúcu funkciu. K tomu budeme mať vypočutie, preto vás chcem požiadať, e, aby ste diskutovali len o tých súvislostiach, ktoré sa týkajú konkrétne italianského predsedníctva a nie o ďalších. Dúfam, že s tým súhlasíte. Nech sa páči, pani Mogherini, máte slovo. Uh, Obávam sa, že čo sa týka Nemčiny, Dankeschön je jediné slovo, dve slovička, ktoré poznám. Budem hovoriť po anglicky. Pán Brog odpovedá, že on sa pokusí zlepšiť si svoju angličtinu a pani Mogherini si zase zlepšiť. nemčinu. Pani Mogherini pokračuje. Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že ste ma pozvali, ako ste povedali. O niekoľko týždňov budeme mať vypočutie Bola som vymenovaná do postu, ktorý budem brať veľmi vážne. Veľmi vážne nielen preto, že to je zásadná pozícia, ale aj preto, že to beriem s plnou vážnosťou a takisto si vážim úlohu Európskeho parlamentu v architektúre Európskej inštitúcii. Počula som, pán predseda, čo ste povedali o tom, že dnes tu hovorím vo, v úlohe ministerky zahraničných vecí. Budem hovoriť o gymniku, o stretnutí, ktoré v piatok a sobotu, stretnutie, ktoré sa odhralo v piatok a sobotu. Hovorím tu za Taliansko. Toto je teda úvod. A potom až na vypočutí po rozhodnutí parlamentu a komisie, až keď bude vymenovanie do tohto nového postu potvrdené, potom dúfam, že sa budeme často stretávať ale ako ministerka talianskej vlády som bola 16 krát v parlamente. Sama som bola poslankyňou, veľmi sa mi páčila táto práca, najmä v, na parlamentných zhromaždeniach. Vidím tu priateľov, ktorí sa tiež zúčastňovali na parlamentných zhromaždeniach NATO. A dovolte mi dodať aj osobnú poznámku. Prvé týždne, prvé mesiace, keď som prišla do tejto konkrétnej budovy, nie tejto časti budovy, ktorá ešte nebola vybudovaná do starej budovy, spolu s Georgeom Napolitánom, ktorý bol v 99. predsedom konstituč- kon- ústavného výboru. Pre mňa to je veľmi zvláštne, veľmi emotívne vrátiť sa do tej istej inštitúcie a pamätajúc na 99. Takže rozhodnutie rady, ak potvrdí parlament, to bude pre mňa začiatok dlhej a plodnej spolupráce nielen s vašim výborom, ale aj s celým Európskym parlamentom. Dnes už sme začali diskutovať o plodnej spolupráci v budúcnosti už v Miláne na rozličných fórach. Prišli ste do Gymniku. Ďakujem vám, že ste prišli. To bol znak dobrej spolupráce, ktorá sa už začala. Ďakujem, že ste ma pozvali. Pokúsim sa opísať priority talianského predsedníctva a zároveň to, čo sa dialo na gymniku. Možno začnem práve tým gymnikom a potom budem pokračovať prioritami, pretože ako ste povedali, mnohé z týchto tém sa prekrývajú. Viete dobre, že gymnik má neformálny charakter, Takže nie sú tu žiadne rozhodnutia, žiadne závery, ktoré by sa aplikovali. Skôr je to o strategickom myslení. Ministri zahraničných vecí rozličných krajín sa tam stretnú spolu s vysokými predstaviteľmi a Európskej únie, aby sa dohodli na tom, čo sú dôležité vízie a stratégie do budúcnosti. Tieto diskusie nie sú verejné. Práve z tohto dôvodu, z povahy tohto stretnutia to vlastne vyplýva. Na stretnutiach v gymniku sa hovorilo o rôznych prvkoch, ktoré sa postupne zapracujú do šiestich mesiacoch práce talianského predsedníctva, ktoré ležia pred nami. Na programe sme mali hlavné témy, ktoré trápia Európanov, to znamená všetky konflikty a krízy, ktoré teraz vypukli a prebiehajú okolo nás, začínajúc štátom ISIS, konfliktom okolo Iraku a Sýrie a takisto o drame, ktorá potrebuje stabilizovať. Hovorili sme o vojenských ohrozeniach o utečencoch v susediacich krajinách, najmä v Libanone a Jordánsku. Mali sme rozpravu o týchto veciach aj na Rade pre zahraničné veci 15. augusta. Ako viete, predsedníctvo požiadalo zvolať Radu pre zahraničné veci, pretože to bolo naliehavé, pretože tu treba takisto európsku reakciu, najmä keď menšiny, nie len kresťanské menšiny, ale aj rôzne muslimské a iné menšiny sú ohrozené v krajinách, v ktorých vypukol konflikt. Hovorili sme o potrebe politického prístupu v rámci Iraku, podporujúc založenie ustanovenie takej vlády, ktorá by zahrňala všetky časti irackej spoločnosti Hovorili sme o potrebe koordinovania na európskej únijnej úrovni, koordinovania humanitárnej pomoci. Pod, hovorili sme o potrebe európskeho rámca, európskych snách koordinovať čo najlepšie iniciatívy, ktoré niektoré krajiny preberajú a zásobujú zbraňami tých, ktorí bojujú proti štátu ISIS. Ale vo všeobecnosti sme strategicky eh, diskutovali o tom, ako sa vysporiadať s regionálnymi problémami. Hlavnou témou bolo, a myslím si, že to tak bude, prostredie, kde Taliani môžu pomôcť, potrebu vytvorenia nového regionálneho prístupu, kedy sa zainteresujú kľúčoví aktéry v regióne, pretože všetci stojíme pred podobnými výzvami v Iraku a v Sýrii. Možno, že to príde až do bodu, kedy začneme zdieľať spoločné záujmy, čeliac týmto spoločným výzvam a hrozbám. Máme nového zvláštneho veľvyslanca, vyslanca OSN v Sýrii, pána Demisturu, ktorý je diplomatom, pracoval v Švédsku, v Taliansku a budeme s ním spolupracovať počas tohto predsedníctva na prepracovaní strategických prístupov pri riešení kríz. Všetci vieme, že musíme sa inak pozerať na civilizovaný svet so všetkými náboženstvami, ktoré v ňom fungujú, pretože sa zdá, že sa niekedy náboženské témy zneužívajú, preto napríklad e, vznikol aj štát, muslimský štát ISIS. Čo sa týka Líbie, včera som mala príležitosť v rámci talianského predsedníctva sa stretnúť s Bernardinom Leonom. Želám mu všetko dobré a úspechy vo, v jeho novej úlohe. Od včera je špeciálnym vyslancom OSN v Líbii. Myslím si, že V Líbii a celkovo v Stredomorí si začíname plniť akúsi novú úlohu. Máme týchto európskych špeciálnych vyslancov. Chcem hovoriť o Líbii, pretože je zásadná strategicky pre našu bezpečnosť a nie len pre bezpečnosť južných Európanov, ale všetkých Európanov. Líbia je dôležitá pre zabezpečenie energetických dodávok, z hľadiska migračných tokov a takisto z hľadiska stabilizácie celého regiónu. Verím, že to je jedna z hlavných víziev, ktoré mám pred sebou a ktoré budú výzvami počas šiestich mesiacoch talianského predsedníctva. Mierový proces na Blízkom východe. To bolo takisto témou. Boli tu tri body. Ako navodiť prímerie, ako navodiť politický proces, ktorý by viedol ku skutočnému vyriešeniu konfliktu. Ja si myslím, že toto je hlavná výzva nielen to, aby bola situácia trvalo udržateľná, ale aj aby sa zabezpečilo, že to nebude viesť k ďalšiemu konfliktu o pár mesiacov, o 12, o 15 mesiacov. A tu je druhé pravidlo EÚ, strategicky pri rozmýšľaní o veciach. Je to veľká výzva, ktorá pred nami stojí. Akú úlohu by mohla zohrať EÚ pri e, rekonštrukcii pásma Gazy? To, čo sme tam vybudovali, sa opäť zničilo a konferencia donorov má pred sebou ďalšie úlohy, ale my zase máme politickú úlohu v tejto oblasti. a s Obamom v Gaze takisto je pre nás práca, ktorú treba vykonať v spolupráci s Obamom. Na programe a nasledujúce dni, týždňa, mesiace máme ďalší problém, ktorým je Ukrajina a Rusko. V Gimnichu, kde ste vy sa zúčastnili na debate, pán Brok, sme mali plodné diskusie o strednodobej stratégii, ktorú by sme mali prijať a táto diskusia bola, ako by to novinári povedali, úprimná, živá. A myslím si, že spoločným bodom našej diskusie v Gymnichu bolo, že musíme hovoriť jednohlasne, musíme byť zjednotení ako Európania. Myslím si, že to je také hlavné posolstvo tohto stretnutia. A potom hlavné rozhodnutia, tie boli prijaté v rade, ktorá bola v sobotu večer rada zasadla a jej závery sú, že talianské predsedníctvo má zodpovednosť, má prácu, aby sa to premietlo do praxe. Včera sa stretol už Koreper, aby začal na implementácii odseku 2, 12 týchto záverov, to znamená príprava ďalšieho balíka sankcií vo všetkých sektoroch, finančný, vojenský, technologický sektor a sú tu kritéria, kde sa bude robiť zoznam inštitúcie jednotlivcov. Koreper zajtra aj vo štvrtok aj v piatok bude zasadať a túto prácu ukončí do konca týždňa. To sa rozhodlo na rade. Rozpravy k Ukrajine a Rusku odrážali závery rady celkom dobré. Myslím si, že bolo možné identifikovať hlavné politické záležitosti. Je treba, aby nastalo prímerie a hlavne ho treba udržať dlhodobo. Ďalej sme hovorili o kontrole hraníc, o tom, že zbranie a vojenský personál nesmie prúdiť z Ruska na územie Ukrajiny. Toto musí prestať. Ďalej sme hovorili o tom, ako rukojemníci a tí, ktorých zajali, ktorých zajala protistrana, ako ich oslobodiť. Hovorili sme o lete MH17. Myslím si, že jadrom nášho úsilia je pomôcť nielen Hm, obetiam, rodinám obetí v Holandsku, ale všetkým nám. Povedala som už, že počas týchto dramatických týždňov na východe Ukrajiny a v Rusku sa udialo čosi, čo potom rezonovalo globálne. Tieto obete boli príliš početné. Boli tam aj ľudia, ktorí mali talianský pás napríklad a je preto našou morálnou povinnosťou, nielen politickou nevyhnutnosťou, vyšetriť, čo sa stalo z MH17. Budú trilaterálne rozhovory kto, medzi Ukrajinou, Ruskom a EÚ k energetike a k implementácii asociačnej dohody a dohode o voľnom, slobodnom obchodovaní. Netreba zabúdať na prácu humanitárnych organizácií, ktoré vychádzajú z humanitárnych princípov a dovolte mi spomenúť aj to, čo sa týka mm, úloh e, talianského predsedníctva vášho výboru a môjho úradu. A to je potravinová pomoc. Budeme o tom hovoriť aj o Rade pre poľnohospodárstvo, ktorá je naplánovaná na 5. septembra a italianské predsedníctvo bude hovoriť aj o týchto potravinových otázkach v humanitárnom kontexte. V záveroch rady e, a takisto v záveroch z Gimnichu zaznieva naliehavá potreba politického riešenia, vychádzajúc z princípov, ktoré sme vždy, e, podľa ktorých sme sa vždy správali a počas prvých mesiacoch predsedníctva, keď sa kríza prehlbovala, sa začalo opätovne hovoriť o suverenite, o štátnej suverenite Ukrajiny. Teraz prejdem k prioritám talianského predsedníctva. Nemám až toľko času, ale myslím si, že veľa vecí som už povedala. Predovšetkým vám poviem historku. Keď som bola vo Švajčiarsku pred niekoľkými mesiacmi v júni s Didierom Bulk Burkalterom, ministrom zahraničných vecí Švajčiarska, mojim dobrým priateľom a kolegom. Hovorili sme o predsedníctve a prioritách. Pripravili sme priority v novembri, prečítali sme si ich štyri strany a ani raz sa tam nespomínala Ukrajina. A v podstate sme celé mesiace, odkedy sa začalo talianské predsedníctvo, sa zaobrali iba Ukrajinou. Toľko k prioritám. Nehovorím, že priority, ktoré sme nastavili, sú neaktuálne, ale všetci vieme, že v politike je jedna vec to, čo chcete dosiahnuť ako priorita a to, čo sa skutočne udeje v konkrétnom časovom rámci. Toľko úvod, expoze k tomu, čo chcem povedať. Dovolte mi oznámiť vám, že spolu s prioritami italianského predsedníctva chcem spomenúť aj trojku, kritéria trojky, pretože s Lotyšskom a Luxemburskom sme sa už stretli a rozhodli sa zabezpečiť kontinuitu na nasledujúcich 18 mesiacov. V maji budúceho roku bude summit v Rige. Bola som v Moldavsku s lotyšskými a luxemburskými kolegami a s ministrami zahraničných vecí. Včera som bola v Moldavsku a začali sme hovoriť o samite v Rige, s Moldavcami, s vládou v Moldavsku. Ale k tomu sa vrátime neskôr, ak by vás to podrobne zaujímalo. Podľa mňa hlavnými výzvami tohto predsedníctva a trojky predsedníctiev Európskej únie je pracovať na uplatnení asociačných dohôd v praxi a dohôd o slobodnom obchodovaní aj Moldava, aj Gruzinsko, aj Ukrajina e, naozaj budú mať osoch z týchto konkrétnych dohôd, keď sa uplatnia v praxi. V programe talianského predsedníctva, ktoré máte pred sebou, ako verím, sa nachádzajú mnohé záležitosti týkajúce sa zahraničných vecí. Ako dobre viete, úlohou predsedníctva je podporovať vysokú predstaviteľku v úsiliach, ktoré vytvára v oblasti zahraničnej politiky a práve takto to spomíname v programe. Spomíname tu konkrétne sedem oblastí, ktoré sú kľúčovými, ktoré sú našimi prioritami. Ja nebudem ich všetky vymenovávať, ale spomeniem len niektoré, nie preto, že by boli dôležitejšie ako iné, ale práve preto, že možno sa nezdajú byť také dôležité ako iné a treba mať na mysli, že nie je našou úlohou všetko vyriešiť, ale podporovať iniciatívy vysokej predstaviteľky EÚ. Sú to aktivity v oblasti ľudských práv, najmä v oblasti náboženských slobôd a ochran, nábož, ochrany náboženských menšín. Vieme, že táto ochrana menšín môže nadobudnúť dramatické kontúry v mnohých častiach sveta. Taliansko vždy bolo v, na frontovej línii, tak povediac, a na nasledujúcom všeobecnom generálnom zhromaždení budeme hovoriť o tejto tak povediať, frontovej línii. Ďalšou otázkou sú práva žien, domáce násilie. Budeme mať príležitosť predsedníctvo počas týchto šiestich mesiacov e, usúvzťažniť s istambulskou dohodou, ktorá bola, mala výročie a ktorá sa týka boja proti násiliu na ženách. Dovolte mi prejsť k téme, ktorá je v právomoci samotného predsedníctva a to je rozširovanie Európskej únie. Veľmi dobre viete, že historicky Taliansko vždy bolo za rozširovanie EÚ. Vnímame to ako jadro európskeho projektu. Rozširovanie EÚ bolo na začiatku nevyhnutné v prvých dekádach, kedy komunita vznikala, kedy sa konsolidoval mier a celý európsky kontinent a potom išlo zasa o zjednocovanie Európy na konci studenej vojny. A teraz, keď máme 500 miliónov občanov, ale zároveň žijeme v globalizovanom svete. Veríme, že sme vytvorili efektívny nástroj, že Únia dobre funguje aj regionálne, aj globálne. A dnes podporujeme rozširovanie EÚ preto, lebo za ostatných ne 4 roky v našom susedstve vypukli nestability a krízy a politika rozširovania EÚ a politika boja proti ne- negatívnym prejavom v rámci národných štátov. Možno tieto politiky sú tým najvhodnejším na konsolidovanie demokracie, a ďalší rozvoj. Tento rok oslavujeme 10. výročie 5. veľkého rozšírenia po vstupe Rumunska a Bulharska v roku 2007 a Chorvátsko ešte stále sa transformuje, vstúpilo iba nedávno a na týchto krajinách možno vid- dobre vidieť transformačnú moc únie. Ide tu aj o našu dôveryhodnosť, ktorá je v stávke. Pracujeme na tom, aby sme rozšírili EÚ v dobrej viere a nie preto, aby sme umelo tento proces akcelerovali. Podporujeme váš prístup k rozširovaniu, ktoré podporuje to, že najprv ako keby v predvoji sa udejú politické reformy a všetci vieme, že v našich národných štátoch aj sme to videli, že implementovať reformu je dosť ťažké, ale sme presvedčení, že zo strany únie je mimoriadne dôležité potom, ako sa rozhodne, že sa nejaká reforma udeje a implementuje, až potom bude sledovať e, proces pristupovaniu k Európskej únii. Sme presvedčení, že rozširovanie je strategicky relevantne aj dnes. Rozhodla som sa preto, je mi ľúto, že už prekračujem stanovený čas, už končím, že počas prvých mesiacoch talianského predsedníctva hneď v júli navštívim všetky hlavné mesta na západnom Balkáne. Išla som z jednej krajiny do druhej a hovorila som o krokoch, ktoré by mohli urobiť tieto krajiny počas šiestich mesiacoch mesiacov talianského predsedníctva. Každá krajina je v inej fáze, každá má inú politickú situáciu, domácu. Niektoré krajín už e, mali voľby nedávno, v iných práve sa snažia zorganizovať voľby, je tam kampaň. Ale všetky tieto krajiny ešte majú pred sebou veľa práce. Hovorila som s tureckým ministrom zahraničných vecí v Ríme v júli. Uvidíme, ako sa veci vyvinú teraz, keď Turecko má novú vládu, čerstvo zvolenú. Preskočím z časových dôvodov podrobnosti o jednotlivých krajinách a spomeniem len fakt, že pokračovanie Konzistentné pokračovanie procesu rozširovania je podľa nás nielen v záujme, signálom tým krajinám, ktoré sú už v procese rozširovania, ale aj v ktoré sa chcú dostať do procesu rozširovania, ale je to aj v našom záujme, záujme Európanov, záujme únie. Ide tu o stabilitu, ide tu o bezpečnosť, ide tu o hospodárskú prosperitu, a je to rovnako záujem únie, ako aj povinnosť únie, úloha únie. Ďakujem za pozornosť a ospravedlňujem sa, ak som hovorila prí, príliš veľa. Som talianka, dúfam, že sa to zlepší na budúce. Som pripravená zodpovedať vaše otázky a takisto si vypočuť vaše názory a stanoviska. Ďakujem. Kolleginnen und Kollegen, ich habe die kolegyne, kolegovia. Týmto som uzavrela zoznam rečníkov, pretože máme už asi 27 rečníkov prihlásených a ospravedlňujem sa už teraz, že nie všetci z vás dostanú slovo. Už nemôžeme prijímať žiadne ďalšie prihlášky do diskusie. Chcem požiadať, aby teraz sa najskôr vystúpili koordinátori. Tí dostanú po dve minúty a potom ostatní rečníci po jednu minútu inak e, totiž ostatní kolegovia nedostanú slovo. Chcem vás požiadať o kolegiálnosť, aby ste naozaj dodržali tento rečnícky čas. Ak budete hovoriť príliš dlho, tak tým kradnete rečnícky čas e, svojmu následníkovi, pán Preda. Merci, madame la... Ďakujem, pani ministerka, za, vaju, za vašu prítomnosť aj prezentáciu. Rád by som sa sústredil na priority talianského predsedníctva a s so uspokojením e, konštatujem, že jednou zo strategických priorít je aj rozširovanie EÚ. Talianské orgány prejavili, že sú realisticky pri stanovovaní svojich priorít na tých 6 mesiacov alebo na ten pol rok, pretože vzhľadom na súčasnú situáciu a vzhľadom na pokrok kandidátov a potenciálnych eh, kandidátov a vzhľadom na teda skutočne ťažkú situáciu si nebolo možné stanoviť ďalej, ale je dobré, aby ten proces pokračoval, aby tie krajiny pokračovali v úsilí niekoľko všeobecných a niekoľko presnejších, eh, špecifickejších otázok k vášmu programu aké konkrétne iniciatívy urobí italianské predsedníctvo, aby oživilo rokovania s Tureckom a po druhé, ako konkrétne mienite pomôcť Bosnia a Hercegovine predložiť dôveryhodnú kandidatúru k pristúpeniu lebo to máte vo vašom programe, je to jeden z vašich explicitných eh, bodov programu. Ďakujem, pani ministerka, že ste tu dnes medzi nami. Viete veľmi dobre, a ja veľmi stručne sa tomu vyjadrím, že čím skôr musíme vyhodnotiť geopolitické a strategické e, novinky alebo vývoj v Stredomori a poučiť sa z mnohých chyb, ktoré sa urobili v Európe aj v členských štátoch ako môže byť Líbia a podobne. Terorizmus, ľudské práva, imigrácia e, sú čím ďalej tým významnejšími bodmi zahraničnej politiky. A moja otázka je nasledovná. Neviem, či súhlasíte s týmto hodnotením, ale rád by som vedela, ako vidí talianské predsedníctvo alebo ako chce pracovať, aby si únia uvedomila, že potrebuje koordinovaný a spoločný postup práve v tejto oblasti. Eh, eh, Ďalší rečník, gratulujeme pani ministerka k vášmu menovaniu. Sme svedkami veľkého napätia na globálnej úrovni. Teda je ťažké stanoviť si priority, ale len sa pozrieme veľmi rýchlo napríklad na Západnom Balkáne, ktorý je regiónom, ktorý vaša krajina pozná veľmi dobre a má tie tam pozostatky z minulosti. E, chcete sa prosím vyjadriť k tomu, ako sa chcete postaviť k otázke Macedónska z hľadiska začiatku rokovaní. Už 10 rokov Čakáme, až sa ale rokovať nezačali. Albánsko sa nedávno stalo kandidátskou krajinou. Je to krajina, ktorú Taliansko pozná veľmi dobre. Bolo by veľmi neférové, ak by Albánsko začalo rokovať pred Macedónskom. Teda chcem sa vás opýtať, či máte nejakú predstavu o tom, ako odblokovať otázku názvu firm. Čo sa týka Srbska a Kosova, aj tieto krajiny poznáte dobre. Ako chcete nadviazať na pozostalo skety Kathy Ashtonovej, najmä čo sa týka dialogu medzi Belehradom a Prištinou a Vyjadrili ste sa, e, že ste sa nedávno stretli s ministrom zahraničia e, Turecka. E, môžete sa prosím vyjadriť aj k otázkam zjednotenia Cypru. Myslím, že v najbližších šiestich mesiacoch dúfam sa nám podarí veľký prelom v tejto veci. Ďalej, čo sa týka východného partnerstva, aj tu podporujem váš názor o plnej implementácii dohody o pridružení a voľnom obchode. Chceli by ste sa prosím vyjadriť e, k tomu, čo sa obavilo v tlači, že vás zaujíma e, Rusko a Ukrajina. A môžete sa vyjadriť k tomu, e, čo povedal Putin, že chce hovoriť o štatútu, o štatúte krajiny pre Rusia. Myslím, že aj vo vašej novej funkcii sa budete musieť týmto témam vyjadrovať ďalej, čo sa týka Iraku, ISIS, celková kríza na Blízkom východe, stabilizácia Jordánska musí byť prioritou a krajina je veľmi zraniteľná a e, ISIS e, má za cieľ destabilizáciu tejto krajiny. E, vieme o vás, že ste priateľkou Kurdistanu, v tlači sa o tom veľa písalo. Ako vnímate vyhlásenie prezidenta Barzaniho o referende to nezávislosť pre územia na sebere, čo sa týka Kurdistanu. Ako to vnímate, prosím? Mr. Weigl. Pán Weigl. Dobrodošla, gospa ministrica. Ďakujem Pekne a srdečne vás vítame, pani ministerka. A vaše úvodné vyhlásenie bolo veľmi ambiciozne. Myslím, že budeme dobre spolupracovať. Chcel by som sa opýtať, v súvislosti s našimi eh, vzťahmi s Ruskom. Ľudia hovoria, že ste príliš priateľsky naklonení na Rusku. Naviac vzťahy medzi EU a Ruskom sa uberajú veľmi zlým smerom. Myslím, že by bolo vhodné, keby vaše predsedníctvo prinieslo konštruktívnejší dialog a pozitívny dialog s Ruskom nielen s ruským cárom, ale aj celou spoločnosťou. Ďakujem. It was not my fault. No, no, Ten Yakuzo. Hmm? Dobrý deň, ďakujem za príležitosť položiť vám otázky. Keď som si prečítal program vášho predsedníctva, tak som veľmi znepokojený v ukrajinskej téme. Ako môžete, tak pokojne vo vašom programe hovoriť o normalizačnom procese a vnútornej stabilite v Ukrajine, keď tam došlo k štátnemu prevratu. Tiež tam nevidím nič o účasti e, extrémnej pravice a neonacistov a zabúda sa na pôsobenie USA a zasahovanie pani Nulan Mám dve otázky. Legitimujete štátny prevrat, ku ktorému došlo v Ukrajine a po druhé, politika EÚ e, by sa mala viesť e, takými tendenciami e, vlád, ktoré nezodpovedajú tomu, čo by sa z Bruselu malo robiť. Ďakujem za pozornosť. Ak sa nemýlim, štátny štrajk na Ukrajine vykonal Parlament nemal s tým nič spoločné, pán Juncker, pani Lochbiller. Ďakujem, pán predseda. A ja vás chcem privítať, pani ministerka Mogherini. Ak dovolíte, chcem sa opýtať na niečo v súvislosti s Líbiou a s Irakom a s predsedníctvom. Čo sa týka Líbie, myslím, že je nevyhnutné, aby Európska únia eh, bola aktívnejšia v hľadaní eh, riešení Prosím, mohli by ste podrobnejšie vysvetliť, čo máte konkrétne v pláne aj čo sa týka readmisných dohôd medzi Talianskom a Libiou, máte v pláne to zastaviť, pretože situácia je tak závažná? Libii ďalej, čo sa týka Iraku, je potrebné zvážiť, ako čo najefektívnejšie bojovať proti skupine ISIC, ale taktiež musíme zvážiť, ako bojovať proti tejto skupine znútra Sýrie. Mohli by ste sa prosím vyjadriť, ako v tejto súvislosti chcete spolupracovať s prezidentom Asadom a či vôbec s ním chcete spolupracovať. A čo sa týka ďalších kľúčových priorít, troch eh, následných predsedistov chcem vám zablahoželať, že sa eh, ujímate aj eh, témy ľudských práv, že to spomínate v prioritách, to považujeme my za veľmi dôležité a Hovoríte, že navštívite všetky krajiny Západného Balkánu. Môžem vám odporučiť, aby ste sa pozreli aj na situáciu rómskej menšiny v týchto krajinách. Ďakujem. Herzlichen Dank. Ďakujem pekne. Pán Castaldo. Grazie, prezidente. Ringra... Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pani ministerke, že je tu dnes medzi nami. Rád by som vyjadril, <clears throat> vyjadril sa k otázke Líbie ja si myslím, že toto je centrálna problematika a vyžaduje si aj pozornosť talianského predsedníctva. Vieme veľmi dobre, že v súčasnosti v Líbii e, e, situácia je taká, že je obrovské množstvo utečencov, smrteľných obetí a tak ďalej. Čo si myslíte v prípade Ukrajiny? že by došlo k jednostrannému zásahu niektorých krajín. Či je to správne riešenie? Alebo by to mohlo ešte zvýšiť chaos a konflikt v oblasti? A tiež politika rozšírenia a hlavne k Turecku. Viaceré tlačové agentúry od júna 2013 až 2014 345 novinárov v Turecku bolo prepustených alebo museli upestiť, opustiť územie, boli ohrození, atakovaní alebo e, dostali pokuty za to, že kritizovali predsedu vlády. Myslíte si, že v takejto krajine kde Erdogan označil e, sociálne médiá ako najhoršie zlo, či takáto krajina môže byť súčasťou Európskej únie. Ďakujem za pozornosť. Nech sa páči, pani e, Mogherini. Um, Pokúsim sa odpovedať na všetky otázky, keď možno niektoré zo skupín, pretože uh, Niektoré veci ste rozobrali e, viacerí aj s doplkovými otázkami. Je pense que... E, Pán Preda, ja si myslím, že rozširovanie EÚ je našim záujmom aj povinnosťou, aby sme vybudovali stabilnejšie územie. Myslím, že to bude relatívne Um, ľahká práca vzhľadom na súčasnú nestabilitu. Pokiaľ ide o Turecko a Bosnu a Hercegovinu, to sú dve krajiny. Dobre, Turecko to je jedna z krajín, kde proces politických reforiem by mohol byť posilnenejší a silnejší e, rokovaniami. Moje stanovisko vzhľadom na politický vývoj ja si myslím, že vzhľadom na ich situáciu potrebujeme viacej politickú než technickú analýzu ale musíme to robiť v spolupráci s novou vládou, ktorá nastúpila. A tieto diskusie treba viesť v budúcich eh, mesiacoch, jednak s novou ankarskou vládou. A uvidíme, aké nové možnosti sa otvoria v týchto mm, mesiacoch pre demokratický prerod. Bosna a Hercegovino to bude závisieť od ich volieb, ktoré budú cirka o mesiac. V júli som bola v Sarajeve s predstaviteľmi EÚ. Som bola informovať o dohode o raste a pracovných miestach a išlo o to, aby Bosna a Hercegovina predložila skutočne dôveryhodnú kandidatúru. Krajina potrebuje skutočne hlboké reformy aby e, sme mohli naďalej spolu pokračovať. Bosná a Hercegovina je tam len veľmi málo regiónov či častí, kde, môže, kde úloha EÚ je taká kľúčová a môže byť rozhodujúca, ako je v prípade práve tejto oblasti. Na taliansku otázku budem odpovedať po taliansky. Pána Panceriho, zdieľam vašu analýzu. Terorizmus, ľudské práva, imigrácia sú určite tri faktory, ktoré sú hlboko prepojené a ja by som dodala ešte problém konfliktov, ktorý je zrejme prierezový. Otázka kompetencií ministra zahraničných vecí sa samozrejme sústreďuje na niektoré z týchto aspektov. Predovšetkým na ľudské práva a na prevenciu konfliktov. Myslím si, že to, ako by mala koordinovane postupovať EÚ, vzhľadom k tomu, čo sa deje nielen e, na jednom brehu e, Stredomoria, ale predovšetkým v Afrike, ale rovnako čo sa deje v Líbii, aby sa vytvoril alebo vytvoril sa koridor ľudí, kde e, prechádzajú množstva ľudí, ktoré žiadajú o azyl, ktorí sú utečenci. Vieme, že máme veľké množstvo takýchto utečencov v Taliansku Pochádzajú mnohí zo Sýrie, z afrického rohu. Kým sa bude pracovať len na dopadoch, tak to je menej e, kompetencia ministra zahraničných vecí, skôr je to kompetencia napríklad ministra Alfa na to sú všetko otázky Frontexu a tak ďalej ale to, čo viacej spadá do záležitosti zahraničnej politiky, to je tá otázka posilnenia partnerstva s krajinami tranzitu, eh, hlavne s Líbiou. Dúfajme, že budeme mať čoskoro v Líbii udržateľný inštitucionálny rámec, eh, ktorý nám umožní uzatvárať dohody také podobné, aké máme s Tuniskom či Marokom, aby sme mohli zabezpečiť skutočne riadenie týchto migračných tokov. Čo je ale väčšia výzva, to je práve prevencia konfliktov, podpora ľudských práv a to vyžaduje aj prácu v takej oblasti, ako je ekonomika, prístup k zdrojom, teda vytvorenie prostredia, hlavne v Afrike a v arabských krajinách. Vytvorenie takého prostredia, aby obyvateľia týchto krajín e, sa pre nich nebola lepší, nebol lepší výber či lepšia možnosť riskovať svoj život a prekročiť Stredomorie, ale aby radšej ostali vo svojich krajinách. Tá otázka bezpečnosti, ktorá súvisí samozrejme s terorizmom, v tých oblastiach, e, kde vstupujú rôzni zahraniční bojovníci a pôsobia to, že potom jedno, či sú to Taliani, Briti či iní. Tu je pred nami obrovská výzva. To súvisí s tým, že my skutočne musíme zabezpečiť ten prvoradý záujem a to je ten záujem bezpečnosti EÚ. Prejdem späť do angličtiny. Ako odblokovať eh, eh, otázku názvu Pyrom eh, v súvislosti s Macedónskom. Obávam sa, že ak by som mala naozaj riešenie, tak by som si mohla nárokovať na Nobelovú cenu. V každom prípade formálne vám môžem povedať, že rokovania, ako viete, sa rozvíjajú naposledy sa skutočným stretnutie po zaštitou OSN v júli ja som v júli navštívila um, republikou Fírom moje návšteva nepriniesla nejaký veľký prelom. Domnievam sa, že budeme musieť získať väčšiu mieru politickej vôle aj v Macedónsku, aj v iných krajinách a budeme musieť tiež e, byť e, angažovanejší na úrovni EÚ v tejto téme. Myslím, že ak by sa veci vyvíjali pozitívne um, interne, mohli by sa vyvíjať negatívnym smerom. Ak um, sa nevyrieši otázka názvu, no predovšetkým dúfam, že sa nám podarí v priebehu nášho predsedníctva napomôcť tomu, aby sa veci posunuli vpred. Ďalej, pokiaľ ide o Albánsko, tu, ako viete, Taliansko veľmi ocenilo rozhodnutie rady z júna. Vidím veľký potenciál našich vzťahov e, aj pre veľkú albánsku komunitu, ktorá žije v Macedónsku. Domnievame sa, že Albánsko za posledné mesiace e, dosiahlo obrovské e, e, pokroky z hľadiska reforma je politické vôle. Myslím, že rozhodnutie rady z júna poskytuje dobrý stimul, aby tieto reformy pokračovali aj naďalej. Ďalej, pokiaľ ide o dialog medzi Belhradom a Prištinou, aj tu má Taliansko skúsenosti, poznatky. Dúfame, že tomu pozitívne budeme môcť prispieť. Keď som navštívila obe tieto hlavné mestá, rokovala som e, s oboma stranami, s ich vedúcimi predstaviteľmi v Prištine. To bolo síce možno odchádzajúce politické vedenie, ale tak či tak sme túto tému rozvíjali, diskutovali sme o tom, ako vláda v akom zložení bude vláda naďalej fungovať. ale mm, presvedčila som sa, že je tam veľká politická vôľa opäť eh, čo najskôr začať tieto rokovania a nadviazať eh, na výsledky rokovaní z minulosti, čo je rovnako dôležité ako pokračovanie samotných rokovaní. Možno na úrovni italienského predsedníctva sa budeme snažiť eh, dosiahnuť niečo, čo by mohlo na pomoc regionálnemu dialogu v tejto téme tým, že uznáme trilaterálne stretnutie medzi Albánskom, Srbskom a Talianskom v najbližších mesiacoch. Ako viete, Taliansko má veľmi dobré vzťahy so všetkými krajinami v tomto regióne a najmä s týmito konkrétnymi. Pokiaľ ide o Cyprus, domnievam sa, že sa možno dosiahnu politické podmienky, najmä vzhľadom na nové možnosť hľadiska a ťažby plynu. Toto môže pozitívne prispieť celému procesu. Aj toto sa však jasne v najbližších mesiacoch k Jordánsku. Môžem eh, povedať toľko, že som Jordánsko spomenula v úvode spolu s Libanonom ako eh, jedna z krajín, ktorá je viac um, ovplyvnená touto krízou, ale aj celým konfliktom v tomto regióne. Navštívila som aj Libanon, aj Jordánsko v júne. Navštívila som aj utečenecké tábory. Uh, Utečenecký tábor je naozaj obrovský, je tam obrovský tlak na samotných ľudí, ktorí uh, pôvodne bývali na týchto územiach a nemali by sme uh, podceňovať eh, problém, ktoré to môže spôsobovať eh, vládam týchto štátov. Nede tu len o bezpečnosť, ide tu aj o eh, sociálne istoty internet v týchto krajinách, ale musím jasne povedať, že Jordánsko je stabilná krajina. Mali by sme to opakovať čo najviac, pretože Diskutovala som o tom aj s jordánskymi priateľmi a tí mi povedali, že majú recept na to, aby zabránili, si sa aby prekročili hranicu. Keď som sa ho pýtala, či sa boja. A tento priateľ mi povedal, že ich spoločnosť nie je ochotná poskytnúť akýkoľvek priestor eh, takéto organizácii. Myslím, že to eh, nám naznačuje aj eh, ďalšie možné vývoje situácie. Pán Panceri naznačil, ako sa veci môžu vyvinúť. Áno, nedá sa to vylúčiť. V každom prípade stabilita, pevnosť e, spoločnosti danej krajiny aj politických inštitúcií je e, najlepším e, nástrojom, ako zabrániť akýmkoľvek problémom so, s bezpečnosťou. Um, isté, že musíme tieto krajiny tak či tak podporovať. Čo sa týka Kurdistanu, Hovorila som o tom s Barzanim, keď e, sme spolu hovorili, e, myslím, koncom augusta telefonicky, keď sme hovorili aj o tom, že je potrebné podporiť kurdský región e, v súvislosti s hrozbou ISIS Urobila som to v minulosti a budem to e, robiť aj naďalej. Myslím si, že je treba zdôrazniť, že referendum nie je e, dobrým nápadom. Myslím, že by sme mali všetci pracovať na jednote Iraku, počínajúc Kurdami a pokračujúc ostatnými um, skupinami v Iraku, e, sunitmi a šitmi. A preto potrebujeme naozaj inkluzívnu vládu v Bagdade, Tak ako v Jordánsku funguje sila celej spoločnosti, tak v Iraku um, takúto silu môžeme vytvoriť len takouto inkluzívnou vládou v Bagdade. Isté, že kľúčová bude reakcia priamo v teréne na momentálnu situáciu. Aspoň takto sa o tom diskutuje v parlamente v Taliansku. Taliansko zvažuje e, zaslať e, isté vojenské vybavenie. Je to iba jedna z možností. Niektoré krajiny už takéto rozhodnutie urobili. V každom prípade je jasné, že skutočné riešenie celých týchto e, hrozieb ISILu a tiež rizika fragmentácie a dokonca úplného rozpadu Iraku ako krajiny riešenie spočíva iba v politických nástrojov a vytvorenie takého politického prostredia, ktoré zabráni takémuto vývoju v Iraku. Tak, aby každý jeden občan eh, sa cítil byť zastúpený vo vláde. Ďalej, Líbia. Znovu trochu po taliansky, aby som odpovedala pánovi Castaldovi. Aj pánovi Pancerimu už som povedala, ja by som bola rada, keby sme mali príležitosť, aby sme mali širšiu podporu ostatných delegácií v otázke Líbie. Bolo by veľmi úžitočné, aby misia talianského predsedníctva bola postúpiť posolstvo, aby toto bola prioritná téma pre celú Európu. Nie je to len otázka tých štátov, ktoré sú na hraniciach. Je to otázka, ktorá sa humánne, politicky aj bezpečnostne týka všetkých Európanov. Ako som už povedala, je tu aspekt, ktorý sa netýka striktne kompetencií ministra zahraničných vecí a tohto výboru, čo ide teda o tie imigračné toky a tak ďalej, ale je to e, téma vnútornej situácie v Líbii. Ako viete, Taliansko aj počas týchto dramatických týždňov a dňov bolo Taliansko prítomné v Tripolise a snažilo sa podporovať niektoré vlády a vlády členských štátov EÚ a pod, podporovala aj akcie OSN. Pomáhali sme talianským aj európskym občanom v regióne, ale predovšetkým z politického hľadiska sme sa snažili uľahčiť e, e, spustenie dialógu Potrebujem, aby v Líbii bol legitímny parlament, ktorý by mal byť výsledkom tých volieb z júna, 25. júna. A potrebujeme v Líbii riešenie, ktoré prinesie inštitucionálne aj bezpečnostné e, inštitucionálnu aj bezpečnostnú stabilitu. To je z politického a inštitucionálneho hľadiska jasné, ale je potrebné aby sme e, umožnili e, v krajine, aby tam došlo k dialógu, aby e, si Libici sadli k stolu, aby prijali túto výzvu. A to je v rukách mnohých celej únie, samozrejme predovšetkým talianského predsedníctva teraz, aby sme ich podnietili, podporili v tejto iniciatíve dialógu. To je naše úsilie číslo 1, prvá úloha. Je to úsilie, ktoré robíme v prvom rade samozrejme e, v záujme libyských občanov, ale myslím si, že je to aj v záujme všetkých členských štátov, nielen hraničných. Je tam istá regionálna zodpovednosť vzhľadom na e, pôsobenie, e, vzhľadom na e, geostrategickú situáciu Líbie. Vieme, že tie krajiny, ktoré majú pozemné hranice, ale krajiny aj ktoré majú námorné hranice s touto krajinou, musia riešiť túto záležitosť a teda potrebujeme podporiť tú cestu demokratického prerodu a dialógu. A to môžeme dosiahnuť jednoznačne jedine politický dialogom prostredníctvom inštitúcií a diplomatických ciest. Čo sa týka otázky, a už len veľmi krátko, otázky, ako najlepšie bojovať so štátom IZIL alebo IZIK, Možno sa treba pripraviť na nejaké nepredvídané vojenské okolnosti, ale skutočnou odpoveďou nemôže byť žiadna iná, iba politická interne, čo sa týka Sýrie. Ako som vám povedala na stretnutí v Gimnichu, sme diskutovali o strategických záležitostiach, napríklad o tom, ako sa jednoducho nepokúšať reagovať na jednu krízu za druhou postupne, ale ako zobrať celé územie vrátane Izraelu a Gáza do úvahy spolu od Turecka až hore na sever. Tam je región instability. Ako vyriešiť celý tento región koherentným spôsobom, zabudujúc regionálne aspekty. A ja si myslím, že budeme potrebovať možno európsku iniciatívu, aby sme uľahčili regionálny dialog regionov, aktérov v regióne. Myslím si, že to bola trošku zložitá otázka, ako už pán predseda výboru poznamenal, ale si myslím, že boj s Izilom, ktorý sa pokúša etablovať silovo a mocenské v Sýrii, je bez pochyby na programe dňa. Potom sú tu otázky k Rusku a k Ukrajine. Dovolte mi, pán predseda, neviem, či máte v angličtine titul prezident alebo chairman. Pán predseda Kauk bol na 75. výročí oslav druhej svetovej vojny a po taliansky som si poznamenala, čo povedal, takže budem to citovať po taliansky. Povedal, čo sa týka konfliktu na Ukrajine, cez tento konflikt Rusko ukončilo svoje partnerstvo s EÚ. Chceli by sme vidieť pozitívne vzťahy v susedstve, aby sme sa vrátili k stabilite, ktorú ľudia chcú. Obraz situácie teraz je, že strategické partnerstvo skončilo. To je minulosť. Takto si to zvolila Moskva. A sú to dôsledky veci, ktoré sa dejú v teréne. Je to príliš ďaleko od dohôd, ktoré sa odsúhlasili v Ženeve, potom v Madride a potom pred pár dňami v Minsku, na stretnutí medzi Porošenskom a Putinom, ktoré umožnila Európska únia mimochodom. Takže je to jasné, že už dnes nehovoríme o partnerstve, ale ak otázka znie, tak ako to povedal pán prezident Kauk vo svojej odpovedi, ak si do budúcnosti musíme predstaviť, že by možno nastali podmienky, predovšetkým v Moskve, prepracovať tento spôsob, dopracovať sa k novému partnerstvu, Samozrejme, že nikto z Európanov by nepovedal, že by to nebolo v našom záujme, ale teraz si Moskva zvolila toto. Neviem, či to odpovedalo na otázky z vašej strany, neviem, či som pro Ruska alebo proti Ruska. Ja si myslím, že týmto som sa istým spôsobom umiestnila na osy pro ruskej a antiruskej a myslím si, že toto vysvetľuje skutočný význam toho, čo je napísané A ako ste spomenuli, Elmar, Ukrajina je skutočnou výzvou, bezpečnostnou výzvou pre nás, kľúčovou, pretože tam ide o to, ako podporiť dnes Ukrajinu, ako podporiť demokratický proces, prezidentské voľby. Tie vôbec sa nemusia udiať tak, ako to predpokladáme, a ne, nebolo to jasné, ako sa udejú a nakoniec sa udiali. A ešte napriek tomuto všetkému včera bolo stretnutie kontaktnej skupiny a to si myslím, že je niečo pozitívne. Zmení to situáciu v teréne? To je problém. Nie, nezmení. Nie teraz, nie v týchto hodinách. A to je samotná otázka, to je ten koreň problému, vojenský zásah. E, všetci sa iste zhodneme na tom, že neexistuje vojenské riešenie tejto krízy. Áno, ale ja s tým nesúhlasím. Nedohodneme sa, odpoveda pani ministerka na hlas z publika, ktorý sa nedal tlmočiť. Ja by som sa dosť obávala, keby Európsky parlament sa na niečom na 100% zhodol, to by asi bola, zlá známka, zlé znamenie ale v rade, a teraz citujem zo záverov rady, ak rada povie oficiálne, že dôvod rýchlejho nádenia trvalo udržateľného politického riešenia je jasný a treba na ňom ďalej pracovať, na tomto riešení. Koniec citátu. A myslím si, že aj štvrtok a piatok, keď bude summit e, to, ja tam budem vo svojej úlohe talianskej ministerky, pre mňa tu vzniká istá potreba, tak toto vidím ja, že tu vzniká potreba zabezpečiť, aby východní členovia aliancie, a ja sa ospravedlňujem, pán predseda, že úplne prekračujem stanovený kontext, prepačte mi, ale je dôležité, že treba povedať, že všetky krajiny v aliancii, ktoré majú spoločnú hranicu s Ruskom, musia si byť isté, že článok 5 nie je len slovami na papieri, ale že sú aj opatrenia, ktorými sa dá zabezpečiť ich bezpečnosť. A týmto skončím, lebo viem, že to nie je téma na dnešné zasadnutie, ale je to témou talianského predsedníctva. A myslím si, že týmto som odpovedala na všetky vaše otázky. Ďakujem za pozornosť. Máme tu stále tých istých, ten istý počet rečníkov a možno dve rýchle kola otázok a odpovedí, pretože potom prídeme už k záverečnému vyjadreniu pani ministerky, takže minúta na každú otázku. Nech sa páči, pán Plenkovič. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za slovo. Blahoželám pani ministerke Mogherini za vymenovanie k vymenovaniu. Dve kratučké otázky. Jedna, zvládanie krízy, podobne ako mnohé medzinárodné krízy a dramatické situácie, aj táto na Ukrajine zasahuje oveľa ďalej, než naša rozpráva o mierovom riešení predpokladá. Ľudia tam zomierajú a politika Moskvy za ostatné mesiace e, nenavodila žiadnu politickú zmenu, žiadnu zmenu politik. Teraz máme ruské vojska na ukrajinskej pôde a po anektovaní Krymu vidíme, že teraz trpí e, teritoriálna integrita východnej Ukrajiny. Aký balík opatrení sa pripravuje po samite a či bolo nejaké napredovanie a či budú trilaterálne stretnutia medzi Ukrajinou, Ruskom a EÚ. A chcem sa spýtať, ako vidíte politiku v Jadranskom mori, ktorá je dôležitá pre rozširovanie vo svetle programu talianského predsedníctva. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Naozaj by to bolo bolestivé snažiť sa e, dosiahnuť harmoniu medzi všetkými jednotlivými krajinami EÚ, ktoré majú každá svoje záujmy. Silne podporujem to, čo ste povedali o politickej úlohe EÚ a o Blízkom východe a o podpore. Chcem takisto sa vyjadriť k Macedónsku, Bosne a k ľudským právam, právam žien. To podporujem, čo ste povedali. Ale čo sa týka otázky Isiku, Sýrie a Iraku, ako bude postupovať EÚ z oči voči ďalším arabským krajinám? Ako dospejeme k regionálnemu riešeniu? Som rád, že ste hovorili o tlakoch na vládu Iraku, aby zahrnula viac e, aktérov, aby to nebolo také sektárske, toto prostredie správy veci verejných a ako by sme tieto veci mohli zmeniť. Čo sa týka Ukrajiny, podporujem to, čo ste povedali o lete MH17 a o morálnej povinnosti, ktorá vyplýva z toho aj pre nás, tento let, eh, pád lietadla upútal celosvetovú pozornosť. Jedna vec je prístup k troskám, ale čo treba povedať, ale čo by ste mohli povedať o vyšetrovaní, či sa toto dostalo na nejakú ďalšiu úroveň, či vieme viac. Ďakujem. Ďakujem, gratulujem pani ministerke a rád by som sa vrátil k otázke Iraku a Sýrie Hovorili ste o reprezentatívnosti novej irackej vlády, ale musíme myslieť vážne na o, myslieť na bezpečnosť kresťanov. Sú tam šíti, suniti, kurdovia, e, kurdské referendum, Turkov, aj kresťanov. Otázka bezpečnosti jednotlivých kresťanských komunít. To by mala byť ústredná otázka v rokovaniach s novou iráckou vládou. Otázka. Hovorili ste o tomto probléme už s vašimi irackými kolegami a kurdskými kolegami. Ide o vážny geopolitický problém, ide o otázku solidarity. Ďakujem. Thank you. Thank you. Bonjour, uh, madame le, le ministre. Dobrý deň, pani ministerka, hovorí pani Ounec. Vítam vás dnes medzi nami a teším sa, že budem môcť s vami spolupracovať. Ďakujem, že ste nám urobili skutočne vyčerpávajúce expoze rokovania z Gimnichu, ale jeden aspekt ste dostatočne detailne nerozoberali, možno ste o ňom nehovorili, ale to by ma prekvapilo, a síce vzťahy z USA v súvislosti so všetkými spomenutými krízami, či už Irak, Sýria, Stredný východ, Ukrajina, Rusko, je jasné, že USA e, sú veľmi dôležitým partnerom Mohli by ste nám objasniť, či sa o tom hovorilo, či sa niečo rozhodlo a či si myslíte, že rokovania s Obamovou administratívou prebiehajú na rovnoprávnej báze. Danke sehr, Herr Ďakujem pekne, pán Ostrovičius. No, no, pardon. Herr Šebalos. Pardon, pán Šebalos. Šebalos, sorry. Pani Šebalos, prepáčte. Moja otázka už bola zodpovedaná, takže sa vzdávam roku na rečnícky čas. Mesheris, <laughs> Mesheris. Not there. Then... Pán Mesaroš tu nie je, pán Kelam. Thank you very much, Madame Foreign Minister. Ďakujem pekne, pani ministerka. Hranice Európy sa menia a menia ich eh, naši niekdejší spojenci. Eh, spomenuli ste, že eh, pán Putin sa nikdy nedržal svojich záväzkov, ale pokračuje vo svojom programe bez toho, aby sme mu nejako bránili. Sme svedkami novej invázie do Ukrajiny. Ak sa budeme držať len politických riešení, Myslím, že pán Putin naozaj dosiahne svoje ciele nejakým spôsobom. Teda nemyslíte si, že je na čase jasne povedať, že ide o inváziu jedného európskeho štátu? Iným štátom nehovoriť len o nejakom zásahu. A druhá otázka Môžeme si byť istí v takéto situácii, že akékoľvek e, dohody o zbraniach medzi členskými štátmi a e, Ruskom sa úplne zručia tak, aby tu neboli absolútne žiadne prieniky. Thank you. Pán Pikula, e, ďakujem. Pani ministerka, veľmi ma teší, že spomínate rozširovanie ako jednu z priorit, ale ľutujem, že situácia v súvislosti s Bosnou a Hercegovinou ostáva nezmenená vzhľadom na to najmä, že krajina je zablokovaná najmä vzhľadom na svoju internú politickú situáciu. Bosna a Hercegovina našťastie nie je takým problémom, ako je Rusko a Ukrajina, ale predsa je dôležitá a musíme sa tomu venovať v kontexte zahraničnej bezpečnostnej politiky. Nežiadam vás o to, aby ste si len tak divo typovali, ale ako vnímate túto krajinu um, do budúcna vzhľadom na eh, mnoho zlyhanie, ku ktorým eh, došlo nielen eh, vzhľadom na zlyhanie implementácie verdiktu z prípadu Senči Finlisa a tak ďalej. A taktiež sa vyjadrujete, že chcete podporovať politické a nielen akademické prístupy v hľadaní riešení. Ďakujem. Frau Fotiga. Pani Fotiga. Thank you, madam, for your comprehensive presentation. Many questions were... A ďakujem pekne, pani eh, ministerka. Mnoho otázok už bolo eh, položených predtým, ako som dostala ja priestor, eh, teda budem naozaj veľmi stručná. Teda obmedzím sa len na jednu otázku. Vaše cesty vo vašej momentálnej funkcii alebo budúcej funkcii sú cieľom veľkej pozornosti Chystáte sa navštíviť Kiev v blízkej budúcnosti a ak áno, aké posolstvo odovzdáte v Kieve? Nie je tu problém Ukrajiny a Ruska. Jedna časť toho konfliktu je agresora a druhá časť sa len obhajuje, obhajuje svoje územie, svoje obyvateľstvo. Mr. Pán Slovičius, ďakujem. Pani ministerka, pochopil som to správne, že hovoríte, keby ste mohli vrátiť čas, napravili by ste niečo v programe italianského predsedníctva. Na strane 21 konkrétne citujeme využiť príležitosť na podporu strategického partnerstva s Ruskom, že toto by ste vypustili. Dúfam, že ste naozaj úprimná v tomto tvrdení. Ďalej druhá vec Nikto nevykonal inváziu Ruska, nikto, nikto neohrozuje Rusko, ale ruské Kanady sú na ukrajinskej pôde. Rusko vykonalo inváziu a sú agresormi na Ukrajine. Ukrajina je našim čoraz väčším partnerom. Už dlhodobo na vašej internetovej stránke vašho predsedníctva sú vyhlásenia 24. júla, kde sa hovorí ešte pred letnou prestávkou e, e, niečo k tejto téme. Až do konca augusta sa e, tam o tom nič neobjavilo, nič o situácii na Ukrajine v súvislosti s Ruskom. Chcem sa opýtať, kedy bol váš posledný kontakt s tzv. ministrom Lavrovom, prosím? Mrs. Ušelvi. Pani Ušelvi. Pardon, prepašte, pán Ušelvi. Tudom, hogy nehéz a nevem. Jegyezzék meg Istvánként, ugye egyszer. Ďakujem pekne. Volám sa István, aby to bolo jednoduchšie. Teda Štefan. Prosím, e, zapamätajte si to. E, pani ministerka, ja vás tu vítam a zdravím. Včera prebehla naša schôdza výboru. Hovorili sme o globálnych výzvach e, zahraničnej politiky EÚ a pán predseda povedal, že by bolo vhodné vypracovať o tom aj správu vo výbore. Ja si tiež myslím, že by bolo e, dobre zaujať jasnejšie stanovisko k otázkam zahraničnej politiky EÚ, aj obrannej politiky, aj tiež v súvislosti s východnou Európou. Neviem, či máme takúto tvorivosť, nástroje, ktoré potrebujeme na to, aby sme vnímali krajiny strednej a východnej Európy v ich plnom tak, aby jednotlivé krajiny nemuseli vykonávať v svojej samostatnej politike, ale aby sme robili niečo spoločne. Ja som Maďar, som socialista, ehm, vnímam problémy v tomto regióne veľmi eh, jasne. Chcem sa vás opýtať, pani ministerka, ako to vidíte vy a či budete niečo robiť vo vašej momentálnej funkcii alebo v budúcej funkcii. A tiež, čo sa týka cestovného ruchu, som podpredsedom výboru pre cestovný ruch a Cestovný ruch veľmi výrazne prispieva k um, mierovej a pokojnej situácii a preto na to nesmieme tiež zabúdať. Ďakujem pekne a veľa úspechov. Kovačev. Pán Kovačev. Ďakujem, pán predseda, pani ministerka, a ja vás srdečne vítam. Mám dve poznámky, ak dovolíte, chcem oceniť vaše tvrdenie, že musíme zaujať jasné spoločné stanovisko. Naše probléma totiž je vždy jednota. Čo sa týka pozícii italianskej vlády chcem sa opýtať na tému South Streamu, ako sa k tomu staviate konkrétne v Ríme. A druhá vec, spomenuli ste summit NATO, na ktorý sa chystáte. Chcem sa opýtať, či Európska únia bude mať stanovisko k možnému členstvu Ukrajiny v NATO, vzhľadom na to, že pán Putin len nedávno sa vyjadril Pardon, e, Ukrajina sa iná vyjadrila, že chce predložiť e, svoju žiadosť. Pán e, betiny. Grazie. Ďakujem za vaše jasné uvedenie a ja vám želám veľa úspechov a som rád, že nová generácia e, si vybrala jasný smer v zahraničnej politike, či Talianska alebo EÚ, a že prinesie novú dynamiku, ktorá bude veľmi užitočná, aby sme prekonali isté impasové alebo patové situácie z minulosti. A teda váš príspevok bude určite užitočný. Jedna otázka k Rusku je to veľmi zložitá situácia. Musíme byť veľmi rozhodní z oči voči Rusku. V obhajobe územnej celistvosti Ukrajiny, ale zároveň by sme mali pouvažovať nad veľmi citlivou strategickou témou izolácie Ruska v takej protizápadnej pozícii A tiež e, by sme mali pouvažovať nad stanoviskom Číny. A v tejto fáze rečník je prerušený v otázke voličov v Ukrajine. Už, už ani slovo nemôžem dodať. Nepočujeme rečníka. K tomuto som chcel objasnenie. Ďakujem pani ministerka za vašu prítomnosť. Gratulujem k menovaniu. Zdieľam váš názor, že Líbia pre Stredomoria aj pre celú Európu je veľmi dôležitá. Ja si myslím, že talianské predsedníctvo E, e, sa e, vybralo správnou cestou. Bohužiaľ máme zlé správy z posledných dní. Otázka je, čo očakávate od minulotýžňového uznesenia Rady bezpečnosti OSN. Vieme, že talianské predsedníctvo tam už zohralo významnú úlohu. A v transatlantických vzťahoch tieto sú prioritou. Nemali ste síce dnes čas o nich hovoriť, ale ja by som si rád vypočul niečo o tom, vzhľadom na to, že prebiehajú také e, dôležité rokovania, ako je dohoda, obchodná dohoda z e, USA. Minister, I appreciated your statement. Pani ministerka, e, cením si vaše vyhlásenie, čo sa týka Iraku a Sýrie. Spomínate, že Európska únia musí podporovať regionálny prístup a zjednodušiť na pomoc regionálnom dialogu. Znamená to, že ste pripravená navrhnúť rade odlišný prístup k Iránu, teda prístup spolupráce práve s týmto cieľom a taktiež e, silné varovanie pred Sávskou Arabiou a Katarom e, v súvislosti s ich úlohou v podpore extrémizmu, alebo je to len prázdne slovo. Čo sa týka Líbie, čo môže urobiť Bernardino Leone, ja ho mám veľmi rada, ako viete, ako mimoriadný e, zastupca OSN a čo môžu spoločne títo dvaja zastupcovia urobiť, jeden v mene EU, jeden v mene OSN, pretože naše členské štáty nechcú koordináciu, odmietajú a zrejme e, ich nikto neskúšal ani prinútiť. Teda to, e, čo sa udialo v Líbii, sa dalo predvídať a dalo sa tomu zabrániť. E, ak sa s tým niečo neurobi, dopadne to ako v Afganistane. Potrebujeme naozaj koordinované kroky na úrovni EÚ. Das Wort hat jetzt Herr van Orden. Teraz pán van Orden. Uh, thank you very much, Chairman. And... Ďakujem, uh, pán predseda, a ja vám blahoželám, pani Mogherini, k vášmu vymenovaniu. Myslíte si, že je múdre zamýšľať sa nad ďalším rozširovaním EÚ, kým neprebehne reforma a pravidel voľného pohybu osôb a taktiež kým neprebehne plné uplatnenie reforiem boja proti rozhodnému zločinu, um, korupcii a uh, taktiež reformy súdnictva v krajinách, a ktoré sa uchádzajú členstvo. Ďakujem. Herzlichen Dank. Ďakujeme pekne. Teraz nasledujú dvaja a poslední rečníci, pani Ajoto Mari. Ďakujem, pán predseda, pani ministerka. Už len jednu otázku. Mnohé témy sa už spomenuli. Blízky východ vzhľadom na integristický, islamistický nárast a vzhľadom na konflikty medzi arabským a západným svetom. Aké iniciatívy e, mienite prijať smerom k umierneným arabským hnutiam, aby sme zabránili integristickému hnutiu? vzhľadom e, na nárast všeobecných konfliktov a vzhľadom na nárast hrozby terorizmu aj na našom území. Európa by mala byť schopná obhajovať svojich občanov a mala by byť dôveryhodná, keď káže určité politiky. Európska obrana by mala byť jednou z prioritov EÚ, aké konkrétne aktivity chcete podniknúť, hlavne aby ste získali finančnú účasť všetkých krajín, ktoré niekedy žiadajú veľmi veľa, ale nechcú veľmi prispievať. A po tretie, pokiaľ ide o rozšírenie, rozšírenie je, nie je len cestou na to, aby sme nejakým spôsobom, teda musíme takýmto spôsobom podniecovať krajiny kandidátov, ale je potrebné, aby sme mali dostatočnú politickú a ekonomickú váhu, aby bola Európa koherentná a aké geografické a kulturálne, kultúrne kritéria chcete použiť pri e, rozširovaní EÚ. Kolegyne, kolegovia, na budúce požiadam policie skupiny, aby predložili v svojom mene zoznam rečníkov, pretože nie som ochotný sa tu s nikým hádať e, o poradí rečníkov. Ja e, som postupovala zoznam rečníkov, tak ako sa rečníci prihlasovali. Sekretariátu je mi naozaj ľúto. Ak by sme ten zoznam napísali inak, e, zrejme by zase dostali slovo iný a ostatní nie. Žiaľ, eh, je tu problém aj s tým, že niektorí kolegovia nedodržavajú rečnícky čas, eh, ktorý bol vymedzený. Eh, Žiaľ, nemôžem v priebehu 1,5 hodiny dať slovo 30 ľuďom. To sa jednoducho nedá. Mám viac ako 30 prihlásených do diskusie a znamená to, že nedostanú všetci slovo. Na budúce teda požiadame, e, aby politické skupiny predložili zoznamy rečníkov. Budeme postupovať tak ako v pléne a tým sa vyhneme e, ťažkostiam. To platí aj pre vás, pani Teocharus. E, je mi to ľúto, žiaľ nedá sa postupovať inak, ako sme postupovali. Je mi to naozaj veľmi ľúto. Teraz máme tri štvrte na 11. Ak budete hovoriť naozaj len po minúte, môžem dať slovo ešte trom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 No, ja som v každom prípade ako prvá požiadala o slovo. No, všetci si myslia, že boli prví. Môžete požiadať sekretária. Dobre, no, nezávisle od toho, pani ministerka, rada by som vám pogratulovala. Mám na vás jednu otázku. 23. júna Turecký minister zahraničných vecí predložil oficiálny dokument asociačnej rade v Luxemburgu a povedal, že, že Cyperská republika je mŕtva a včera Erdogán urobil ilegálne svoje vystúpenie na okupovaných územiach a vystúpil z vojenskej tureckej lode a použil skutočne veľmi agresívny jazyk na adresu Cypru, ako aj na adresu cyperského prezidenta. Aká je e, pozícia Talianska k tejto situácii? Čo sa deje so solidaritou k členskému štátu Európskej únie, ktorý trpí takouto agresiou? Áno, už končím, ale nechajte ma aspoň dokončiť jedno slovo. Čo urobí talianské predsedníctvo, aby prejavilo svoju solidaritu k tejto krajine, ktorá je členským štátom EÚ? O, Turec- o Rusku sa hovorí, o Turecku nie. Ďalší rečník, pán Papadakis, gratulujem vám k menovaniu, poznám vašu činnosť doteraz a som presvedčený, že budete úspešná vo svojej práci a funkcii Jeden problém, ktorý by sa, ktorým by sa mala zaoberať celá EÚ, nielen južné krajiny, Teším sa, že sa snažíte nájsť politické riešenie v tejto oblasti. A druhá otázka, aj k tomu, čo povedala predrečníčka, Turecko vôbec neberie do úvahy svoje povinnosti z oči voči Cypru ani EÚ. Akým spôsobom sa k tomu postavíte?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 Potom ste spomenuli ďalšiu tragickú udalosť. Neviem, či som to dobre pochopil. Zdá sa, ako keby jazyk legitimizoval určité konanie, ale to, čo sa tam stalo, to bol teroristický útok a potom v Moldavsku je podpísaná asociačná dohoda, teraz sa má ratifikovať. Uh, a v tejto krajine budú voľby. Akým spôsobom, ako vidíte možnosti skutočného ukončenia tohto procesu? Uh, Zaznelo naozaj mnoho otázok, neviem ani koľko mám času presne. Máte toľko času, koľko chcete. Nie, to nie je pravda. Pokúsim sa, hovorí pani ministerka, všetky tieto otázky zoskúpiť a odpovedať na ne. Pán Plenkovič sa ma spýtal, či sa predmetný balíček modernizoval, aktualizoval. Rozhodnutie rady sa prijalo v sobotu. Včera v pondelok sa stretol Koreper. Komisia ide odprezentovať návrh a finalizovať návrh balíčka zajtra a rozhodnutia sa príjmu do piatka. Tak toto bude vyzerať, takýmto tempom sa to všetko príjme. A ako som povedala, komisia pripravuje posilnený balík opatrení v štyroch sektoroch. O tom sa už rozhodlo. Čo sa týka jazyka, ja plne zdieľam jazyk, ktorý sa používa, a to možno vyjasnia niektoré otázky, ktoré tu zazneli, že toto sú závery rady, ktoré hovoria o agresii, tak toto sformulovali. Anektovanie Krymu sa už udialo, netreba k tomu nič viac dodávať. To bolo jasné. Chcem poďakovať za to, že ste spomenuli Jadranskú iniciatívu, lebo to bude dôležité pre celý región. A zdieľam s vami to, čo ste povedali, pán Howitt, je to naozaj zásadné dostať sa k miestu, kde lietadlo havarovalo, ale aké dôležité je aj preskúmať medzinárodnou, medzinárodným spôsobom, prístupom, čo sa vlastne stalo a ďakujem e, Spojenému kráľovstvu, Holandsku a takisto Taliansko participuje na tejto iniciatíve. Ďakujem, je to pozitívny prístup tým, že sa veci začali diať mm, v medzinárodnom rámci. Aj politicky to má svoje konsekvencie. Niečo ste spomenuli vy, niečo iný. A to je téma zaangažovania sa arabských štátov v Iraku. Čo som tým chcela povedať, keď som povedala, to sa možno aj iní pýtajú, že tu vzniká nový regionálny rámec pre konflikty Sýria, Irak a mnohé ďalšie krajiny, ktoré trpia a na ne dopada to, že neexistuje stabilita. Podľa mňa je kľúčové zaangažovať, alebo možno ešte najskôr pomenovať regionálnych aktérov, že to sú aktéry, že sú to veľmoci, regionálne veľmoci. Začínajme, začníme Egyptom, ktorý zohral pozitívnu úlohu pri rokovaní o Gaze, a vôbec to nebolo také jasné. Od začiatku to všetci vieme. Neprišlo to všetko automaticky. Bolo to, bol to výsledok iniciatív, ktoré napríklad Taliani, talianské predsedníctvo si na seba prevzali, ale aj iné krajiny. A vtedy ísť do Káhyry. Ja som bola v Káhyre presne v deň, vojenského zásahu v Gaze, a myslím si, že so mnou tam boli ďalší činitelia a videli sme, že sú iniciatívy v Európe, ktoré hovorili, že potrebujeme, aby Egypt, ale to platí aj pre iné krajiny, aby sa Egypt zapojil do diplomatických riešení, aby Egypt pomohol navodiť prímerie. A myslím si, že toto je len začiatok. Podľa mňa potrebujeme angažovať ďalšie regionálne veľmoci, ďalších aktérov a posadiť ich okolo stola. Niektorí to robia sami od seba, napríklad vysoký predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí v Saudskej Arábii takisto inicioval podobný formát stretnutia, takže má tu určite úlohu aj Európa, keď takéto iniciatívy sú v správach, v aktualitách. Ďalej sú tu mm, jadrové rokovania, ktorý tu bol včera, zajtra sa stretneme v Ríme. Naozaj dúfam, že Katy ktorá odviedla výbornú prácu. Dovolte mi, aby som jej k nej zagratulovala. Bude pokračovať v týchto rokovaniach, ktoré by naozaj mohli viesť k pozitívnym výsledkom. Úloha Arabskej ligy je veľmi dôležitá, nielen pre tento región, ale aj pre Líbiu. Pravidelne mám kontakty a zhováram sa s ministrami zahraničných vecí všetkých arabských krajín, aj s generálnym tajomníkom Arabskej ligy, alebo ligy arabských krajín, pretože verím, že potrebujeme mať každodenný kontakt, výmenu názorov, informácií, aby sme pochopili, aké sú rozdielne dynamiky, ktoré fungujú v týchto situáciách a ako by sme mohli uľahčiť dialógy a riešenia. Ak môžem odpovedať na otázku bezpečnosti kresťanov v Iraku, Áno, rozprávala som o tejto téme s irackým ministrom zahraničných vecí a hlavne s Barcanim, aj s môjim vatikánskym kolegom. Taliansko má isté špeciálne vzťahy. E, z geografických dôvodov s Vatikánom. Ale zdieľam vašu úvahu, aj to, čo som rozprávala e, s Parolinom v tejto téme. A aj obavy, ktoré e, vyjadril e, pápež František, používam radšej jeho talianské meno, alebo po taliansky, a keď hovorí pozor, tam je skutočne veľká výzva menší na rešpektovanie ľudských práv. To nie je len otázku ochrany kresťanov a to platí aj pre Irak, aj v mnohých ďalších krajinách sveta. A to je niečo, čo som spomenula ako kľúčovú výzvu ale nerobme z otázky ľudských práv a s atakov v Iraku nerobiť kresťanskú otázku, pretože sú napadnutí nielen kresťania, ale aj moslimovia a iné minority. A myslím, že my, ako talianské predsedníctvo, e, chceme v Iraku podporovať také sily, ktoré e, sú ohrozené ISISom a to, aby e, všetci, ktorí pra, pracujú a žijú na tomto území, aby boli rešpektované ich ľudské práva. Aby bolo rešpektované ich právo bývať na vlastnom území, to treba naozaj zdôrazniť. Otázka vzťahov z USA. Samozrejme, partnerstvo z USA je veľmi dôležitá téma. ale nie len to v takom momente, keď okolo nás máme takéto dramatické krízy a konflikty. Sme v neustalom kontakte s našimi partnermi Je tu téma dohody TTIP. Tu by sme samozrejme radi dosiahli pokrok počas nášho predsedníctva. Vieme, že v polovici obdobia budú vo Washingtone voľby a v USA teda, takže to bude asi e, zložité ale je to veľmi dôležitá otázka pre talianské predsedníctvo, aby sme čo najviac postupili v týchto rokovaniach. Som presvedčená, že to neznamená, e, že Európa bude zohrávať menšiu úlohu v, v riešení kríz, ale to je aj to, čo od nás USA požadujú, aby sme zohrávali silnejšiu úlohu, aby sme viacej vystupovali. I was asked uh, uh, by um... Poprosil ma bývalý kolega Rong v parlamentnom zhromaždení NATO. A dokonca sme boli spolu aj v Kieve. Boli sme tam vo februári, hoci ja som tam bola v inej pozícii ako vy, pred 10 dní pred eh, tým, než ma zvolili na post ministerky. Možno si na to pamätáte, ale bola som tam ako ministerka počas predsedníctva talianského. Tam som poprvý raz navštívila Kiev, stretla som sa s prezidentom Porošenkom a môjho dobrého priateľa Pavla Kimlika, Juliu Timošenkovu a ďalších. Nebolo to náhodou, že som počas talianského predsedníctva ako moju prvú návštevu zvolila si Kiev. Bolo mi veľmi ľúto, že sa o tom nehovorilo. Možno, že mám zodpovednosť za to, že tieto informácie pošlem ďalej do médií. Ale niekedy sú niektoré rozdielne metódy komunikovania v rozličných krajinách a nie celkom sa dá šíriť posolstva ktoré by bolo dobre šíriť. Ale bola to moja prvá návšteva v Kieve na začiatku júla a veľmi rada by som prišla späť do Kieva počas talianského predsedníctva. Ale s Pavlom Kinkem som takmer každý týždeň v telefonickom kontakte. Niekoľkokrát sme sa už aj stretli osobne, pred niekoľkými dňami napríklad. Pán prezident Renzi sa stretol s Porošenkom tri viackrát už počas predsedníctva, minulý, naposledy v sobotu. Takže buďte si istí, že máme silné vzťahy s našimi ukrajinskými priateľmi. Web stránka je mi ľúto, kto sa to pýtal, je mi ľúto. Nemala som žiadne letné prázdniny a napriek tomu nie úplne všetko pod kontrolou. Ja si želám, aby som mala čas túto web stránku kontrolovať častejšie. Budem to robiť častejšie. Či som mohla zmeniť program predsedníctva? Ako som povedala na začiatku, Programy italianského predsedníctva boli napísané predtým a potom sa začali diať iné veci. A na začiatku som sa už vyjadrila, že ak by ste boli, si prečítali ten oficiálny program, Ukrajina tam vôbec nebola spomenutá a napriek tomu sme prvé mesiace pracovali len na probléme Ukrajiny a myslím si, že celkom dobre. Ak je, by tam bola jedna, jedna veta, ktorú by som zmenila v programe, tak to je tá prvá v kapitole, ktorá sa týka Ruska, strana 21 a hovorí sa tam, Rusko zostáva strategickým partnerom, ktorý spolu s nami rieši strategické výzvy v regióne. To by som zmenila. Podľa nás e, Rusko zostáva strategickým hráčom v regionálnych a globálnych výzvach. To sa nedá zmeniť, ale už nie je strategickým partnerom. Dúfam, že sa to v budúcnosti zmení. Dúfam, že Rusko si zvolí a bude našim strategickým partnerom, ale zatiaľ sa to nedieje. Dúfam, že to je tá odpoveď na otázku, ktorú ste sa pýtali. Kedy som naposledy sa rozprávala s Larvom, včera mi telefonoval a zablahoželal mi k vymenovaniu. Povedala som mu, že ešte stále som iba ministerkou v talianskom predsedníctve, v talianskej vláde, že predsedníctvo bude 6 mesiacov a budeme mať príležitosť hovoriť o tých všetkých veciach, o ktorých sme hovorili už spolu, odkedy agresia na východe Ukrajiny sa udiala. Situácia v Ukrajine, na Ukrajine a v Rusku sa deje. Bolo by čudné tvrdiť, že nie sú žiadne problémy na Ukrajine. A to nie sú problémy s tým, kto vedie Ukrajinu, sú to problémy na území. Ukrajina bolo by naivné takéto niečo nepovedať. Máme tam konflikt, je to jasné. Tá otázka k Bosni a Hercegovine po voľbách to sa, to som dostala takú otázku. Ja si želám, aby Bosniaci vedeli, čo sa udeje po voľbách. Ani oni to nevedia, nie to ja, ale myslím si, že keď nájdeme spôsob reforiem, najmä tých reforiem, ktoré ovplyvne situáciu občanov, tak to bude to dôležité. A myslím si, že si veľmi vážim pakt pre rast, ktorý sme zostavili a podporujem ho. Odprezentujem ho v Sarajeve a teším sa na to, ako sa to vyvinie po voľbách a ako budeme spolupracovať ďalej. Ale odpoveď na otázku, ktorú ktorá tu zaznela, či je rozumné, že rozširovanie stále pokračuje. Mala som to povedať asi jasnejšie, mala som zmieniť aj otázku, ktorá sa týka zemepisných referencií, napríklad článok 49, ktorý bude základom a pre tento článok tento článok bude naďalej základom, netreba žiadne ďalšie nariadenia. Podľa nás je to jasnou indikáciou toho, že proces rozširovania môže pokračovať pôsobiac svojou transformatívnou mocou, ale konkrétne kroky pri rozširovaní sa neudejú, až kým sa nezavršia reformy v štátoch, ktoré si želajú stať sa členmi únie. Pýtali ste sa ma na South Stream. Podporujem silne južný koridor plynový. Podľa nás je dôležité prispievať k energetickým bez, be, do, dodávkam, zabezpečeniu dodávok a ich ciest. Bola to úplne odlišná éra predtým, ani by som nepovedala, že to bolo predtým iné. Bola to jednoducho celá nová odlišná éra. Teraz musíme diversifikovať a na to potrebujeme len uh, nie len nastaviť iné technické podmienky, technologické podmienky, ale aj politické podmienky a pre mňa je toto tou najväčšou témou. Ako som vám povedala, často sa zhovárame s našimi ukrajinskými priateľmi a reformy nie idú len technickým smerom, ale dnes už aj politickým. Treba byť reálny v tejto veci. Čo sa týka uznesenia Bezpečnostnej rady k Líbii, posledné uznesenie 2174. Tam sme prispeli, ako viete, spolu s ostatnými, spoločne sme to sponzorovali. Podľa mňa je to pozitívny krok, predovšetkým preto, lebo sa to deje v systéme OSN. A tu zároveň odpovedám aj na vašu otázku, prečo Bernardino vo svojej novej pozícii môže priniesť niečo nové. Snažíme sa zvládať ťažkú situáciu v Líbii. v systéme OSN, pretože toto zaručí víziu, ktorá nie je platná len pre južný región, ale aj pre globálny svet. Máme tu aktérov, ktorých treba zaangažovať tých, čo sú v susedských krajinách v globálnom probléme, ktorým je Líbia. A OSN je pravdepodobne teraz, v terajšej situácii, dúfajme, tým formátom, tým miestom, kde by bolo možné pokračovať, čo nevždy bolo možné v inom formáte, alebo dokonca ani pod egidou ESN to ne, nebolo vždy možné. Terajšia odvádzaná práca je výborná, Myslím si, že on naozaj urobil, odviedol slušnú prácu a sú tu lekcie, z ktorých sa môžeme poučiť z toho, čo urobil. Boli tu rozpravy v Bezpečnostnej rade minulý týždeň o tomto uznesení a myslím si, že Bernardino, aspoň včera teda mi povedal, keď sme o tom hovorili, si získal podporu všetkých krajín, ktoré sú zapojené, aby koordinoval úsilia každodenne vo svojej novej úlohe špeciálneho vyslanca, aby takisto navštevoval miesta mimo Libie, pretože veľmi dobre vieme, že návštevy mimo Libie budú rovnako dôležité ako tie, ktoré urobí v rámci Libie, Hoci tie sú samozrejme tiež mimoriadne dôležité. Otázka k regionálnym aktérom. Som v kontakte s ministrom zahraničia Iraku a s ministrom zahraničia ďalších krajín, ktoré sú zúčastnené. A myslím si, že takto to treba robiť, treba hovoriť so všetkými. Dúfam, že som odpovedala na všetky otázky. Ak nie, čo skoro sa opäť uvidíme. Čo eh, k talianským námorníkom? Should Vážený pán Borgecio, buď, stretneme sa ako talianská delegácia a budeme sa môcť o tom veľmi detálne porozprávať. Thank you very much. Oh no, I have to speak in German, not to make a mistake. Ďakujem pekne. Aha, bavili som sa, musím hovoriť po nemecky. Meine Damen und Herren, Ďakujem pekne všetkým. 27 rečníkov dostalo slovo. Myslím, že otázky, ktoré položili, boli zodpovedané. Možno nie všetky k spokojnosti toho, čo sa pýtal. Bolo by to inak dosť politicky zložité. Budeme v tejto diskusii pokračovať, nekončíme. Najneskôr sa uvidíme pri vypočutí. Chcem sa vám poďakovať, pani ministerka, že ste medzi nás prišli a že ste sa e, boli ochotná postaviť s oči voči týmto otázkam. A vidíme, že sa e, nám dobre bude s vami spolupracovať. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu na programe. E, aktuálny stav v Vu, ale najskôr si asi dáme krátku prestávku, aby sa sála utíšila, vyprázdnila.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

Nederland. Ladies and gentlemen, it's time, it's time we reconvene and... Dámy a páni, eh, nastal čas opäť sa vrátiť k programu. Prejdeme teraz eh, k ďalšiemu bodu a tým je výmena názorov eh, o krízach v širšom susedstve EÚ konkrétne Irak, Líbia, pásmo Gazy a Ukrajina. Čo sa týka južného eh, susedstva, chcem eh, tu privítať našu niekdejšiu kolegyňu pani Hybáškovú, ktorá eh, vedie delegáciu EU v Iraku. Navrhujem, aby sme začali tým, že dáme pani Hybaškovej slovo na 5 minút. Je mi ľúto, viac vám dať nemôžem. Veľmi radi a s pozornosťou si by počujeme vaše hodnotenie situácie v Iraku v súvislosti s problémami, ktoré e, tam e, sú. Už pred viac ako šiestimi mesiacmi tu vo výbore e, sme sa tomu venovali, ale keďže nemáme príliš veľa času, zbavím sa svojho nároku na úvodné slovo. Pani Hivášková, máte slovo. Dobrý deň, kolegovia. Blahoželám vám všetkým, tým, ktorí ste boli znovu zvolení, aj tým, ktorí ste boli zvolení. Ja som kedysi pôsobila pred desiatimi rokmi v tomto výbore, teda vždy je mi nielen cťou, ale naozaj veľkým potešením stretnúť sa s vami opäť. E, som vedúcou delegácie EU v v Bagdade už 3,5 roka. Čo sa teda stalo tento rok v lete? Máme dočinenia s novým štátom, ktorý pokrýva 110 eh, južných eh, štvrtových kilometrov a pozostáva zhruba 12 až 15 miliónov ľudí a produkuje je každý deň zhruba 120 až 150 tisíc barelov ropy. Eh, je schopný obchodovať s ňou, taktiež má obrovské zásoby obilia vody a má vlastnú ekonomiku. Tento štát sa eh, nazýva islamský štát. Musíme eh, tomuto faktu jednoducho čeliť. Nepodarí sa nám eh, tento štát poraziť bez vojenských možností. Pravdepodobne sa nám nepodarí presadiť pozemnú operáciu. Budeme mať letecké útoky tým, že obmedzíme pôsobenie tohto štátu a tiež e, jeho fungovanie, ale vojenský tento štát neporazíme. Otázka teda znie, čo urobiť a ako ho poraziť. Kľúčová otázka spočíva v podpore e, novovytvorenej irackej vlády. Máme naozaj dobrý komunikačný tunel v porovnaní s minulým obdobím eh, prenasledovania diktátorstva a strachu. Situácia v Bagdade je úplne iná a všetci, všetky tri zložky obyvateľstva, Kurdi, Suniti a šiti, spolupracujú veľmi intenzívne na tom, aby eh, získali novú vládu pred 9. septembrom, eh, tak ako stanovuje ústava. Teraz sa musíme zamyslieť nad tým, ako môžeme čo najviac posilniť túto novú vládu a tým aj poraziť ISIL Eh, aby sa nám to podarilo, musíme napraviť eh, náš prístup k sunnickému obyvateľstvu. Sunnické obyvateľstvo totiž je obyvateľstvom islamského štátu. Často hovoríme o rôznych kmeňoch ISIL a o sunitoch. Žiaľ, kolegovia, je to jedno a to isté. Takže aby sme dali väčšiu šancu sunitom, aby sa oddialili od ISIL. Toto je náš hlavný cieľ, pretože Európska únia sa na tomto môže veľmi výrazne podielať. Ehm, kľúčové pre tento islamský štát je ropa. Ak to nie je úplne najkľúčovejšia vec, je to rozhodne jedna e, z nich. Ehm, vy, ako poslanci parlamentu, môžete predkladať rôzne inteligentné právne riešenia na sankcie e, voči komukoľvek, e, kto obchoduje s touto nezákonnou ropou. Prosím, oslovte svojich kolegov z iráckého parlamentu, tureckého parlamentu, kurdského parlamentu, iránskeho parlamentu a z rôznych iných parlamentov, aby sa zastavilo obchodovanie. Máme bloky nákladných aut, niektoré dokonca eh, pozostávajú z 5000 nákladných aut z ropou a dochádza takto k nezákonnému obchodovaniu s ropou. Žiaľ, aj členské štáty EÚ kupujú túto ropu. Cena predstavuje 12 dolárov za barel, čo je e, ziskové pre tento islamský štát. Teda ropné sankcie sú prvým krokom, kde môžete pomôcť. Prosím, nadviežte kontakt aj s kurdským parlamentom. Kurdi zúfalo chcú mať referendum a nezávislosť po tom, čo kurdské bešmerké sily takmer úplne eh, skolabovali a ISIL eh, boli 25 kilometrov eh, od Obilu, uvedomili si, že ich krajina jednoducho nedokáže prežiť bez medzinárodnej podpory. Naše členské štáty teraz vyzbrojujú Kurdov, poskytujú im zbranie, a to úplne neokoordinovanie, čo je e, veľmi zložité. Máme veľmi závažnú humanitárnu situáciu, e, máme 250 tisíc nechránených detí, máme 650 skôl, ktoré nebudú môcť otvorené. Nebudeme e, schopní začať školský rok v Iraku. Máme 600 tisíc jesidov, ktorí nemôžu v Iraku ostať a celkovo máme viac ako milión internetne presídlených osôb, ktorí sa snažia len o jednu vec, e, snažia sa nájsť tieň. Všetko ostatné je vedľajšie, takže na humanitárnej úrovni sa nám podarilo spustiť e, mechanizmus e, civilnej obrany. Vďaka členským štátom sa nám podarilo e, dosiahnuť pokrok v oblasti ropy. Sú isté sankcie, ale nefungujú a tu nám naozaj môžete pomôcť. Čo sa týka politickej podpory, e, tu by som chcela zdôrazniť jednu vec, pretože e, v období diktatorského režimu grecký parlament nezohrával veľkú úlohu. Musíme mu dať väčší hlas. Prosím, pomôžte nám získať akúkoľvek pro demokratickú podporu. Iracký parlament sa musí zmeniť, musí zmeniť zákony proti terorizmu, e, taktiež proti e, amnestii, e, v podstate všetkú legislatívu, ktorá umožní občanom Iraku získať pocit, že sú všetci jednotní a sú rovnocenní z hľadiska občanstva tejto krajiny. Prosím, pomôžte mi získať väčšie právomoci irackého parlamentu v oblasti legislatívy nadviežte s nimi kontakt a ďalej po druhé. Budeme sa snažiť priviesť sunitov do Bruselu zvolených zástupcov sú naozaj legitímni zástupcovia v porovnaní napríklad so sírskymi zástupcami. Prosím, stretnete sa s nimi, vypočujte ich a snažte sa im pomôcť. Ďakujem. Prepačte, že som prekločila svoj rečnícky čas o minútu a pol. Uh, Ďakujeme pekne. Najskôr pán Čalstanok. Veľmi ma teší, že som prvý. Ďakujem pekne. Srdečne vás eh, vítame. Eh, zdravím Ťajana. Stretli sme sa nedávno, eh, keď si prišla za mnou. Pamätám si ťa ešte veľmi dobre, keď si pôsobila tu vo výbore. U nás bol som hrdý na to, že ja som bol jedným z prvých tu v parlamente, ktorý volal po ozbrojení kurdských síl. Napokon sa táto odvala našla. Veľmi ma teší, že Nemecko zareagovalo, Veľká Británia zareagovala a aj ostatní. Veľmi ma znepokojuje eh, však nekoordinovanosť tejto eh, operácie. Mm, myslím, že správa OSN konštatuje, že zločiny proti ľudskosti eh, sa úplne vymkli spod kontroly v tomto islamskom štáte. Dochádza tam k masovým popravám, a k iným zločinom je eh, znepokojujúce, že je viac ako tisíc občanov EÚ, ktorí bojujú za ISIS minimálne 500 z Veľkej Británie, mnohí z Belgicka, z Nemecka, Francúzska a iných členských štátov. Neviem, aké máte informácie, aké, o aké informácie sa môžete eh, podeliť s nami tu medzi štyrmi stenami, ale chcem sa opýtať, aká koordinácia prebieha na úrovni EU, aby sa eh, zistilo, ktorí sú títo bojovníci s pasmi Európskej únie, aby sa e, zabránilo ich návratu do Európskej únie. Teraz sa údajne skúma, či sa môže im odobrať občianstvo, ich um, cestovné pasy. Um, Baka Bretania v tomto už prijala isté kroky, a ako im zabrániť tomu, aby sa uh, stávali ďalší uh, príslušníkmi teroristických um, skupín zákony sa sprísňujú, členské štáty si neuvedomujú, že je to toto riziko, že ich štáty príslušníci môžu vytestovať a predať sa k týmto teroristickým skupinám. Um, neviem, či um, ISIS je skutočným štátom, podľa mňa nie je, podľa mňa je to len teroristická skupina. No a v neposlednom rade si myslím, že musíme dosiahnuť koordinovanejší spôsob e, podpory e, z USA a EÚ e, z hľadiska pozemných zložiek. Chcem sa opýtať, ako vnímate inkluzívnosť budúcej irackej vlády. Už sa jasne ukazuje, že vláda Al-Malikiho bola súčasťou problému a nie riešenia. Teraz už odišiel, dokonca Iránci už od neho opustili a teda máte nádej, že vznikne inkluzívnejšia vláda, ktorá dokáže osloviť aj sunitov, aj kurdov. A ako vnímate vyhlásenia prezidenta Barzanyho o referende v Kurdistane za nezávislosť? Ja som e, dlhým podporovateľom kurdského štátu, e, pretože im to Briti slúbili v 1920. a potom to odvolili v 23. E, ja som pôsobil ako predseda medziskupiny pre vzťahy s Kurdistanom. Chcem sa opýtať, čo môžeme urobiť aj my, aby sme podporili e, demokratické sily v severnom Iraku na týchto tureckých územiach. Ďakujem. Je mi ľúto, ale zoznam rečníkov sme už uzavreli, takže nebude už priestor pre ďalších e, prihlásených. Prosím, naozaj snažte sa neprekročiť minútu vo svojom vystúpení. Už naozaj máme veľmi málo času. Pani Ajol Merci, monsieur le président. Ďakujem. K jednému bodu by som bola rada, keby ste sa vrátili situácia kresťanov v Iraku. Všetky tie zločiny, na ktoré poukazujeme, musíme konať a musíme byť veľmi pozorní a solitárni zároveň nezabúdajme, že parlament e, hovorí o svojich kresťanských hodnotách. Rada by som poznala vašu, e, vaše stanovisko k tejto situácii. Podľa vás, ako môžeme zároveň kresťanov ochraňovať proti útokom, ale im umožniť, aby ostali vo svojej krajine, pretože tu nejde o to, že by sme im mali pomáhať odísť do exilu, do zahraničia. To by bolo proti ich záujmom aj proti našich záujmom. A myslíme si, že e, nie je tu naozaj záujem mať nejaké monoreligiózne e, krajiny s jedným náboženstvom. Bolo by to riziko, pán Howitt. Ďakujem pekne, hovorí pán Hovec. Čo sa týka monitorovania situácie na palestinských územiach, boli sme tam vtedy spolu a som rád, že vás opäť vidím a že ste tu s nami. Podporujem vás vo veľmi dôležitej práci, ktorú robíte. Ste tu na konci nášho stretnutia. Teraz sme hovorili s pani Mogherini o problémoch okrem iného aj v Iraku V tomto kontexte sme spomenuli aj ropu, nebudem k tomu viac hovoriť, ale myslím si, že Kurdistan a Irak to je dôležitá téma. Čo sa týka vojenskej stratégie, vojenských rád, ktoré sa sú pertraktované, je to, nejaký, e, je tu nejaká silná podpora vojenského zásahu? My ako medzinárodná komunita sme hovorili o inkluzívnejšej vláde už dosť dlho a zdá sa, že v praxi sa takéto niečo nedieje. Preto by som rád počul odpoveď, váš názor na to. E, pri tých príležitostiach, kedy sme sa s vami kedy sme sa stretli, čo si vy myslíte o tom, ako sa vyvinie Irak, ako sa vyvinie táto situácia v tejto krajine. Ďakujeme, pán Nat. Áno, Pogratuloval by som vám k vášmu praktickému a nie filozofickému prístupu, ku ktorým často tu dochádza. Povedali ste niečo podstatné, vojna sa robí s prostriedkami a to je ropa. Otázka, vzhľadom na to, že islamský štát má praktickú hranicu len s Tureckom v tomto celku a keďže obchodovanie s diamantami je možné z Libéry alebo zo Sierra Leone. A ropa sa ale musí prevážať veľkými kamionmi, musí sa spracovávať a rafinovať a predávať. A to sa robí cez tureckú hranicu a sú to tisícky kamionov. Ako je možné, že turecký režim nechce alebo pritvára, zatvára oči alebo povedzme to priamo kolaboruje v takomto rozhodujúcom strategickom probléme a e, čo ohrozuje aj strategické záujmy aj Turecka. Čo by sme mohli urobiť proti tomuto čiernemu obchodu, e, ktorý, je aj, e, ktorý prináša tú vojnu? Mrs. Losing. Ďakujeme, pani Losing. Ďakujem pekne. Humanitárna situácia v Iraku. Tu som. Humanitárna situácia v Iraku naozaj je strašná. Amnesty International včera e, taktiež zverejnili o tom podrobnú správu. Otázka je len, čo s tým urobiť, pán Tanok. E, teraz e, vyslovuje radosť nad odozdanie zbraní pešmerge, ale ako si myslíte, že sa využije táto možnosť na to, aby sa napríklad chránili E, jazidovia e, v minulosti e, to nefungovalo a chcem sa opýtať, aké riziko je, že sa tieto zbranie dostanú do úplne iných nesprávnych rúk a tým sa budú používať proti tým ľuďom, ktorých mali v skutočnosti chrániť. Ja to vidím tak, že skutočná pomoc vyzerá úplne inak. Vy ste hovorili o tom, že utečenci sa hľadajú tiene, chcú sa chrániť pred slnkom. Musíme sa postarať o to, aby bola možnosť prijímať utečencov, a aby sa poskytla humanitárna pomoc. Podľa mňa aby bolo dôležité zapojiť do tohto úsilia aj Turecko, tak aby Turecko otvorilo svoje hranice utečencom a zatvorilo um, republike, štátu ISIS. Aké možnosti vidíte, že by sme mohli pôsobiť na Turecko v tomto duchu a z akej strany už bolo by naložené úsilie v tomto smere, aby sa do toho zapojilo Turecko? Ďakujem. Pani Lochbiller, ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem aj vám, pani veľvyslankyne, za vaše vyhlásenie. Ehm, Rada OSN pre ľudské práva eh, sa eh, rozhodla, že bude skúmať eh, závažné zločiny ISIS, ale podarí sa to iba, ak bude prebiehať dobrá spolupráca s občianskou spoločnosťou v Iraku. Chcem sa opýtať, do akej miery podporuje vaše veľvyslanectvo, občianskú spoločnosť eh, v krajine a aj keď eh, to je trošku mimo eh, kontextu, sú tam totiž veľmi závažné porušovania ľudských práv a stratégia ľudských práv voči Iraku vypršala v roku 2013. Myslíte, že je možnosť, aby sa s ňou pokračovala? A posledná otázka. Na rozdiel od Al-Kaidy to chápem tak, že ISIS je skôr snahe eh, vytvoriť kalifát eh, ehm, proti západu a chce vytvoriť eh, takýto nový štátny prvok a bude potrebovať aj podporu. To má celkom isté vplyv aj na regionálny vývoj. Ehm. Neviem, či je vôbec reálna predstava Iraku, ktorý by sa rozdelil na tri časti. Ehm, Povedzte nám prosím, ako budúcnosť vnímate vy. Pán Kelam. Uh, colleague, former... Um, vážená bývalá kolegyňa, je to úžasná práca, ktorú odvádzate a robíte ju s nasadením. Mám otázku. Čo viete o finančných zdrojoch? Spomenuli ste že časť zdrojov týchto ľudí pochádza aj z predaja ropy. A niektoré naše krajiny túto ropu kupujú. Mohli by ste byť konkrétnejšia? A odkiaľ majú odborníkov? Ako môžu exportovať, do- dovážať ropu? Môžeme prijať nejaké rozhodnutia na únijnej úrovni, aby sme zabranili takémuto vývoju? Potrebujeme takéto oficiálne rozhodnutie, aby sa pomohlo? A druhá otázka, podporujem vašu myšlienku, že teraz máme šancu na národné zmierenie a vytvorenie vlády, ktoré, v, ktorom, v ktorej by boli všetky tri hlavné zložky spoločnosti, tak aby každý Iračan mal pocit bezpečia a toho, že je zastúpený. Ďakujem. Ďakujem, Anna Gomeš. Áno, Jana, ahoj. Naozaj ti chcem zdať hold za to, čo robíš v Iraku. Si znala veci. Naša delegácia teraz má väčšiu váhu, pretože vieme o tomto probléme. Skutočne vieš, čo sa deje, vieš, čo rozprávať sa s ľuďmi nielen v Bagdáde, ale aj v iných častiach Iraku. E, môžeš aj napríklad odcestovať do Erbilu, môžeš hovoriť s týmito ľuďmi, ktorí sú na opačnej strane barikády? A čo si myslíš o vymenovaní nového premiéra? Dokáže si získať popularitu aj medzi sunitmi? a dokážeme zabrániť tomu, aby expanzia štátu ISIL, e, respektíve ISIS, pokračovala? A organizácie KRG, oni sa chcú dostať možno k nejakému typu kurdskej nezávislosti, možno, že sa snažia o referendum, s akými ťažkosťami sa stretávajú e, v rámci Iraku v rámci ISISu? Kde, kde sú táto skupina? A sku- posledná otázka naozaj. Eh, OSN alebo Únia koordinuje sa medzi sebou pri dodávkach vojenských eh, zariadení do Iraku? Koordinujeme to? Aspoň tí, ktorí z Európskej únie to robia a plus Američania koordinujú to medzi sebou. Aká, aké aktivity sa tam vlastne dejú? Ďakujem. Ďalší rečník. Ďalšia rečnička. Som Budin Sevalios. Nepočula som vás dobre. Ospravedlňujem sa, budem hovoriť po švedsky. Zdá sa mi, že táto záležitosť sa týka konfliktov, ktorým sme predtým nevenovali pozornosť, pretože toľko konfliktov sa deje zároveň a Nedá sa to všetko udržať, tak povediať, na rádare. Ukrajina zatienila celé zorné pole, ale aj v tejto časti sveta na Blízkom a Strednom východe sa tieto konflikty už dlhší čas rozduchávali alebo tleli. E, je to skutočne dôležité, že ste sa stretli so všetkými tými zástupcami. Ja tiež, keď som ešte pracovala v Švédsku som sa stretla so zastupcami kurdského parlamentu, kurdskej vlády, irackého parlamentu, irackej vlády a musím poznamenať, že demokracia nie je niečo, k čomu sa dopracujeme z večera na ráno. Trvá to roky. Trvá to roky, kým sa demokratický štát vyvinie a zdá sa, že v Iraku na nešťastie sa demokracia istým spôsobom rozplýva, nepozorujeme slobodu vyjadrovania, vierovýznania. E, nie je to nič nové, je to stále takéto. Ale čo do budúcnosti, čo urobiť, aby sa takýto vývoj neopakoval, neopakoval a aby sa neopakoval inde? Vojenská podpora je možno dôležitá, ale čo humanitárna podpora? Nesmieme zabúdať na humanitárnu pomoc. A mali sme už sa rozbehnúť pred, pred časom s humanitárnou pomocou. Pripájam sa k otázkam na koordináciu v vojenskej oblasti, ale aj koordinácia v humanitárnej oblasti. Ako to všetko skoordinovať, aby to malo zmysel? A nakoniec OSN a povinnosť poskytnúť ochranu. Toto tiež s tým všetkým súvisí. Koľko by ste nám k tomu mohli povedať? Koľko z tohto je vám známe? Ďakujem. Som tu, naľavo, len aby ste sa zorientovali geograficky pán Smith. Ďakujem za naozaj e, zaangažovanú prezentáciu, že ste sa vyhli všetkému tomu blabla a hovorili ste k veci. E, moja úcta. Mám konkrétne otázky k záležitosti predaja ropy, ktorým sa financuje teroristická skupina. Podľa mňa to si vyžaduje politickú aktivitu a reakciu. Myslím si, že konflikt ktorí financovali diamanty, sme už celkom dobre preštudovali a pochopili. A teraz máme tu na e, ropu, ktorá je zdrojom konfliktu a ktorá financuje tento konflikt. Sú tu členské štáty, ktoré dostávajú túto konfliktnú ropu, krvavú ropu, tak povediac, tak ako boli krvavé diamanty, ale to sú potom e, kriminálne činy, sme, sme komplicmi, takže možno najlepšie by tu bolo transparentne a otvorene pomenovať, čo je realita Viete, ktoré členské štáty sú najaktívnejšie v tejto veci, ktoré sú sprostredkovateľmi tohto krvavého obchodu s ropou? Máte veľmi dobrú reputáciu, že ste znalá veci v tejto oblasti, takže mohli by ste to produktívnym spôsobom využiť. Well, Amar is asking me to make it generalized. I can... Pýtate sa ma na veľmi všeobecné veci, ku ktorým sa vyjadrovať nemôžem. Musím to naozaj zostručniť, hoci sa mi veľmi páči, že hovoríte vy k veci. Je to radosť pracovať v takejto konštruktívnej atmosfére, keď vidím, že vám na tom záleží a je úžasné cítiť takúto parlamentnú podporu. Začnem filozoficky. Máme 55 miliónov utečencov vo svete, to je najhoršie číslo od konca druhej svetovej vojny je tu jedna, jedno posolstvo, ktoré je možné vyslať Európe. Nemyslite si, že nás sa to týkať nebude, že nás to neovplyvní. Musíme sa zaangažovať, musíme zaplatiť veľa peňazí, aby sme im pomohli a musíme otvoriť krajiny, aby sme utečencov prijali. To sa jednoducho musí stať. Nedá sa tomu vyhnúť. Kresťania, um, ťažké je ich nejako vyčleniť alebo nevyčleniť. Keď ich vyčleníme, tak zajtra napadnú presne týchto, ktorých sme pomenovali. Je naozaj, o, musíme postupovať opatrne. Jazidovia, to je kmeň, ktorý nemôže zostať v Iraku, je ich 600 tisíc a vyhynú, pretože vzývajú If there is a protection, they can come back. iných iné mocnosti, ale kto bude chrániť ďalšie menšiny na území vojenského štátu ISIS, ktorý zároveň ho treba nejak vojensky potlačiť. Máme tam aj e, e, vojenské jednotky v teréne, ale potrebujeme medzinárodnú legislatívu, potrebujeme prostredie, v ktorom by sme mohli operovať. Asi na to by mohlo byť jedným zo zdrojov, ktoré by nám poskytli šancu, aby sme s tým mohli niečo urobiť. A keď niekto žiada o ochranu, je to šialenstvo, aby sme my diplomaticky žiadali kalifát, aby chránil kresťanov. To sa nedá. Kurdi, mm, pracujeme s nimi, robíme tam humanitárnu prácu. Ďakujem za pomoc, budeme pokračovať a ja by som apelovala na vás a na parlament, aby ste v tejto veci urobili maximum skutočná koordinácia pri dodávkach zbraní. Stalo sa to za 24 hodín, zrazu každý posiela zbranie. Polovica členských štátov EÚ sa rozhodla, že bude posielať zbranie Kurdom. E, Arbil je centrum, odkiaľ ich Američania ako tak distribujú. Je žiadna záruka, že neskončia v rukách predstaviteľov štátu ISIL. Nie je tu žiadna koordinácia. Zajtra ráno budem hovoriť s predstaviteľmi, vojenskými predstaviteľmi a pokúsim sa nájsť riešenie, spôsob, ako ich aspoň zaregistrovať tieto zbranie, lebo dokonca oni nie sú ani registrované. Dodávky zbranie nie sú vôbec ani zaregistrované oficiálne, čo tam všetko prichádza. Je to úplné šialenstvo, hovorím úprimne. Delegácia, áno, e, máme povinnosti, ale nemáme ani len jedno auto. Ja napríklad nemám ochranku a máme jedného človeka v Arbíle, jedného v Bagdade a mňa, čo som práve teraz tu medzi vami. Nič sa za ostatných 5 rokov nezmenilo a myslím si, že treba e, delegácie EÚ posilniť tak, aby mali viac ako troch ľudí v teréne. Jednota Iraku, to je ďalšia vec. Možno by sa to dalo dosiahnuť, pretože Sunni, Sunniti, ak by sme sa s nimi dokázali dohodnúť, tak by sme mohli vidieť svetlo na konci tunela. Prosím, spolupracujte s nami so všetkou závažnosťou, aby sa to mohlo dosiahnuť. Ropa. Nie je to ešte to, čo krvavé diamanty, ale máme tisícky a tisícky kamionov, ktoré jednoducho v Turecku, v Iráne, v Afganistane chodia po cestách a sú, mm, prepravujú ropu treba vyslať jasný signál týchto, tých, týmto centram, kde sa potom zhromažďujú tieto kamiony, aby sa s tým niečo urobilo, ale ako to všetko zastaviť, ako zastaviť zdroje, z ktorých sa to všetko nakupuje. Je tu rezolúcia, e, sankčná rezolúcia OSN, s tým sa dá trošku pracovať. Zdieľam s vami túto informáciu, hoci tieto informácie nie sú verejné, ale dostala som veľmi dobrú radu. Je mimoriadne dobrý zdroj informácií o rope Iraq Oil Report sa volá tento zdroj. Čítajte tento zdroj Iraq Oil Report. Ak neviete, ako sa k tomu dostať, naša delegácia vám poskytne kontakt a tam sa dozviete všetko, na čo ste sa pýtali. Národné zmierenie v rámci Iraku. Už od roku 2002 eh, sme sa naučili čo sa dá dosiahnuť, len Iračania samotní sa musia rozhodnúť, že to chcú. My im môžeme len pomáhať, ale rozhodnutie je na nich a musíme, musí to výjsť od sunitov. Kurdská nezávislosť. Prosím, prosím, prosím, nepodporujte. Možno podporujte referendum, možno e, poš- podporujte rôzne plány, ktoré sa vyvíjajú pre konfliktné územie, ale nepodporujte nezávislý štát Kurdistanu. To by navodilo totálny kolaps na Strednom východe. E, umožnite im, aby zostali v Iraku majetku, to je jediná záruka ich e, fyzického prežitia, aby som to povedala úplne natvrdo. Ešte tu chcem povedať niečo ku kresťanom. Vidíme pokusy budovať nové izolované mesta pre kresťanov. To znamená koncentrovať ich niekde, kde by ako keby mali byť chránení. Ale sme sa naučili z histórie, že to robiť nemáme, pretože ak vybudujeme kresťanské mesto, ktoré bude takto označené, okamžite ich napadnú a všetci, čo tam budú zhromaždení, zomru. Vojenská stratégia potrebujeme to, aby členské štáty v teréne sa koordinovali, a to spolu s USA. Každodenne sa musia koordinovať. OSN E, predstaviteľ je teraz v Iraku, ktorý e, koordinuje sa s Kennedy, to je americký generál, a jeho úlohou je koordinovať situáciu. Máme tam špeciálneho veľvyslanca z Británie, ktorý tiež sa zapája. E, chceme, aby viacerí európsky predstavitelia začali rokovať s Američanmi a tak ďalej, ale nemáme tu právne prostredie, nemáme sa o čo oprieť pri všetkých týchto rokovaniach a koordinovaní. V podstate je to ako keby utajená operácia alebo pokutná operácia, ktorú tam robíme pri snahe koordinovať pomoc v Iraku. Terorizmus a boj proti terorizmu. Pán Kerchová je poradcom a pracuje na protiteroristickej stratégii. Spolupracujeme spolu aj pri Iraku. Máme veľa údajov o zahraničných bojovníkoch v armádach na Strednom východe a mnohé krajiny, ktoré susedia so sírským konfliktom, takisto sú pokryté. Dokážeme dostať mnoho informácií aj pre Irok, ale Pán Kerchova je tým kontaktom, na ktorý sa treba obratiť. On má veľa informácií o tom, čo sa deje v susedných krajinách, v Iraku a v Sýrii. OSN robia, čo môžu, ale z humanitárneho hľadiska sú pomaly. Som veľmi sklamaná, ako pomaly VFP a ďalšie agentúry OSN pokračovali s prácou na humanitárnych otázkach. Celé týždne už dávno mali roz, rozdistribuovať vodu, chlor, potraviny. Prichádzajú neskoro, sú nekoordinovaní, nedokážu byť tam, kde majú byť a tam by mali prísť asi Američania, pretože títo asi by zvládli rýchlejšie ako OSN, OSN je pomalé, ale ak by OSN to dokázalo urobiť rýchlejšie, tak by to bolo určite výborné. A v neposlednom rade dôležitosti občianská spoločnosť, máme program na to, ako posilniť občianskú spoločnosť, máme 10 konkrétnych partnerov, platíme im 15 milión eur ročne na to, aby sa koordinovali s nami a boli v súčinnosti. Ďalej tu je Rada pre ľudské práva e, OSN v Ženeve táto organizácia sformulovala e, túto situáciu ako kríza a ako boj s neludskosťou a napadnutie e, humanity alebo ľudskosti vo svojej podstate. Takže teraz už je možné na základe tohto dokumentu poslať pomoc. Takže Ženeva pomohla, my sme pomohli zase s týmto dokumentom a sme v teréne. Som rada, že ste nás podporili aj vy v týchto našich úsiliach. Ďakujem vám za to. Ďakujeme pekne, Jana. Potlesk naznačuje, že nemáš len sympatie, ale aj podporu. Už sme tu o tom pred rokom hovorili, hovorili sme o tom, aké zlé je vybavenie. Žiaľ, napriek uisteniam sa situácia nezlepšila. Tá pomoc ešte stále je zrejme v kontajneroch na e, britskom veľvyslanectve. To je naozaj neúnosná situácia voči ľuďom, ale aj vo... ale vrhá to zle svetlo aj na schopnosť e, organizácie Európskej únie. Nedá sa to jednoducho nejako inak vyložiť. Mm, sme veľmi radi, že si nám prednesla takéto jasné vyhlásenia. Hovorilo si otvorenie. Myslím, že Eh, už aj vo štvrtok sme to napokon povedali, že spôsob, ako Európska únia a OSN poskytujú svoju pomoc je naozaj neúnosný, nedá sa to brať vážne. Kancelárka nemecká, ktorá, kancelárka, ktorú poznám najlepšie, eh, povedala, že za niekoľko dní sa podarilo e, zozbierať pomoc 50 miliónov eur, teda zhromaždiť e, tieto peniaze z rôznych e, zdrojov. A to len v Nemecku nám vždy trvá pol roka, kým to v rozpočte všetko popresúvame, kým sa to všetko protokolárne spracuje. Väčšinou sa už dovtedy aj kríza celá skončí. Tým nechcem kritizovať komisárov, tí naozaj sa angažujú, konkrétne pani komisárka, tá naozaj robí, čo môže. Hm, v každom prípade Európska únia ako celok zlyháva, a strácame viditeľnosť, strácame váhu. A chcel by som ešte raz dôrazniť, že by sme sa mali stretnúť a zamyslieť nad tým, ako zmeniť e, nariadenie o rozpočtových pravidlách. Európsky parlament a aj rada sa dopustili totiž chyby po tom, čo zlyhala Centrová komisia spustiť taký, spustil sa taký postup, ktorý je tak byrokraticky zložitý, že hlavné straty spočívajú v tom, že peniaze jednoducho tečú príliš neskoro. Sice to všetko prvýkrát preveríme, ale keď e, to už je k dispozícii, tak je to už na nič. To je úplne zlá kombinácia, keď sa e, peniaze poskytnú neskoro a v nesprávnom čase. A potom je práve to riziko, že skončia v zlých rukách. 26. októbra budú na Ukrajine voľby, v Moldavsku tiež nedlho. A naša podpora už teraz musí byť poskytnutá nie až po voľbách. A myslím, že na to musíme spustiť e, celý e, politický proces. Nesmie to byť však byrokratický proces, e, ktorý, e, za ktorý sme zodpovední aj my napokon tu v Európskom parlamente, ak sa zle rozhodne, je naozaj neúnosné, aby veci plynuli tak, ako doposiaľ. Potrebujeme zmenu a musíme sa o ňu snažiť. Verejné peniaze, ktoré prichádzajú ružne skoro sú jednoducho vyhodené von oknom. Každý daňový um, poplatník predsa chce, aby sa s jeho peniazmi nakladalo zodpovedne a užitočne. Teda o to sa musíme snažiť aj my tu. Ďakujeme pekne ešte raz, pani Hybašková. Wish me to stay safe because, uh... E, želajte mi, aby som bola v bezpečnosti, pretože každý deň sa pohybujeme. Ja konkrétne sa pohybujem s prílbou s 17 kilogramami rôznych e, poriem e, ochrany na tele. Naozaj to nie je jednoduché, teda e, želáte nám veľa šťastia. Ďakujeme pekne. Teraz prejdeme k ďalšej časti našej schôdze. Teší ma, že tu máme pána Berkana, ktorý je veľvyslancom misie OBSE, ktorom konkrétne ju vedie. Koncom augusta sme sa zúčastnili spoločne misie a žiaľ, Niektoré analýzy sa odtedy ukázali ako nesprávne. Teší ma, že tu je aj Peter Baláš, ktorý musí uplatňovať v praxi to, prečím som práve varoval v súvislosti s tou pomalosťou našej pomoci. Taktiež sleduje pôsobenie podpornej skupiny to, čo som povedal, že to musí jednoducho tieť rýchlejšie, by ste eh, možno mohli vnímať ako akúsi ponuku, že Európsky parlament vás ochotne podporí v takomto úsilí, aby sa to celé zrýchlilo. Nech sa páči, pán Vrka, máte slovo. Thank you, uh, Mr. Chair. Distinguished... Ďakujem, Pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci Európskeho parlamentu, je pre mňa cťou že sa vám dnes môžem prihovoriť. Prichádzam z Kieva. Od polovice apríla som v špeciálnej monitorovacej misii vo funkcii vedúceho tejto misie. Táto špeciálna monitorovacia misia vychádza z princípov OECD a jej úlohou je znížiť napätie v regióne a navodiť mier, bezpečnosť v Ukrajine. Na Ukrajine tento mandát, ktorý sme dostali od štátov EÚ, má dve, dva rozmery. Monitorovať, podávať správy, to je prvý pilier. A druhý pilier je uľahčovať, umožňovať dialog v teréne. Naša misia mala za výsledok dokumenty, ktoré pomohli ukrajinskej vláde a miestnym samozprávam aplikovať opatrenia, ktoré deeskalovali násilie v Ženeve. Napríklad sa takýto dokument prijal 17. apríla, EU prijala dokument Spojené štáty a toto všetko bolo zamerané na Ukrajinu a Rusko. Čiže z týchto dokumentov vychádzame. Ďalej tu máme deklaráciu z júla a pokračujeme v trilaterálnej skupine spolupráca Ruska, Ukrajiny a EÚ. Táto skupina je zameraná na deeskaláciu násilia a na pokoj zbraní, navodenie prímeria. Vítame trilaterálne rozhovory na najvyššej úrovni v Minsku, ktoré EÚ sa rozhodlo iniciovať. V súčasnosti Máme 230 monitorujúcich úradníkov v desiatich, na desiatich miestach v EÚ. Títo monitory sú z 40 z 57 štátov, vrátane Ruska, Severnej Ameriky, Kaukazských štátov a z, zo Strednej Ázie. Títo monitory sú civili a sú to ľudia, ktorí majú rôzne profesie, ale všetci majú e, čiastkové relevantné znalosti a schopnosti o bezpečnostnej situácii, dokážu e, posúdiť konkrétne incidenty, dokážu zhromažďovať údaje, fakty a posielať správy nezávislým spôsobom, nestranným spôsobom a títo naši monitorovia každodenne sa kontaktujú s miestnymi, regionálnymi a štátnymi predstaviteľmi na Ukrajine a sú aj v kontakte s občianskou spoločnosťou s etnickými a náboženskými skupinami, s bežnými občanmi. Naša misia má hustú sieť kontaktov so všetkými stranami v, kom- v konflikte a tento kontext nám umožňuje monitorovať aj také územia, kde sa dá dostať len veľmi ťažko. Takisto nám to umožnilo pomôcť medzinárodnej komunite v rôznych úlohách a aktivitách, ktoré sa realizovali. Umožňujeme aj pôsobenie viedenčanov, ktorí pracujú v Slaviansku a ktorí vychádzajú z viedenských eh, predmetných dokumentov. Napríklad sme pomohli pri oslobodení Ukrajincov, poskytli, ktorí boli vo vojenských aktivitách zajatí. Máme tu Holandianov, Austrálčanov a Malajzíčanov, ktorí sa zameriavajú na vyriešenie problémov s letom MH17 a v Kieve aj v Donecku sme sa aktivovali natoľko, že sa podarilo prísť na miesto leteckého nešťastia, aj keď tam prebiehal vojenský konflikt. Táto špeciálna zvláštna misia naozaj je exemplárnym príkladom práce medzinárodnej komunity Pripravujeme sa na nové možné úlohy v takých oblastiach, ako je monitorovanie prímeria, opatrenia na budovanie a navodenie vzájomnej dôvery a monitorovanie toho, čo sa deje v teréne. Budeme pokračovať v našej misii, aj keď bude už prímerie, a mnohí naši monitori sa spoliehajú na okruh špecialistov, konfliktov, ktorí nastúpia po tom, čo na, príde prímerie. Máme k dispozícii vozidla čo čoskoro prídu obrnené transportéry, ktoré budeme používať. Čo sa týka bezpečnosti vo všetkých jej aspektoch, budeme sa snažiť presadiť všetky príbuzné hodnoty tak, aby sa situácia zlepšila. Budeme pomáhať pri dialógu na miestnej a národnej úrovni, budeme posilňovať občianskú spoločnosť ženy, budeme navodzovať právny štát a našim cieľom je podporiť Ukrajincov v ich vlastných úsiliach, o snahách o normalizáciu krízy, o pluralistickú a demokratickú Ukrajinu. Dovolte mi, aby som vás oznámil s našimi zisteniami pri monitorovaní situácie na Ukrajine. Snažíme sa o zahrnutie a oslovenie všetkých ústredných orgánov na západe, takisto občanov, ktorí žijú na západe a čiastočne sme videli pokusy o začatie dialógu. Boli tri okrúhle stoly na Ukrajine, kde sa zúčastnili viacerí aktéry. Následne sme videli zhoršovanie bezpečnostnej situácie na východe, kedy sa zaberali verejné budovy nelegálne ozbrojenými skupinami, vznikali e, nelegálne vojenské kontrolné stanovištia pri Donecku a Luhansku a postupne preberali kontrolu z týchto kontrolných stanovišť e, vojenskí ozbrojenci nad ďalšími územiami a vznikali také um, zoskupenia, ako je Luhanská eh, ľudová republika a Donetská ľudová republika, ktoré nie sú uznané. Osem našich monitorov boli v zajati eh, v jednej takejto ozbrojenej skupine na východe Ukrajiny Rečník je prerušený predsedom výboru. Rád by som pokračoval vo svojich oznámkach e, stručne. Has been an important, uh, you know, uh, Pozorujeme zhoršovanie bezpečnostnej situácie na Ukrajine čoraz viac prichádza k bojom, ktoré majú nielen vojenské obete, ale aj civilné obete. Čoraz viac prichádza k ozbrojeným konfrontáciám. Tento konflikt znamená, že priemerne bolo zabitých 10-11 ľudí denne v predchádzajúcom období a v tomto poslednom období sa zvýšilo toto číslo na 26 ľudí denne, najmä v Donecku a v Luhansku. Populácia, obyvateľstvo v týchto mestách V Donecku žije 200 tisíc ľudí a v Luhansku 250 tisíc ľudí a toto sú najviac postihnuté oblasti. V každodenných správach sa sústreďujeme na otázky ľudských práv, Napríklad to, že civili sú cieľmi vojenských operácií, napríklad s granátmi a ťažkou technikou sa na nich útočí, čo je zneužitie, porušenie ľudských práv. Toto čiastočne súvisí s tým, že vznikajú um, domobrany ukrajinské ozbrojené milície alebo domobrany. A rád by som upriamil vašu pozornosť na to, že sa začína už aj politická kríza, ktorá vyústila do ozbrojeného konfliktu. A teraz už môžeme hovoriť aj o humanitárnej kríze. 200 tisíc ľudí bolo tým alebo oným spôsobom postihnutých touto humanitárnou krízou a preto by sme mali venovať viac pozornosti a všetkým organizáciám, ktoré sa snažia o uľahčenie humanitárnej krízy, poskytnúť viac prostriedkov. Chcem ešte hovoriť o situácii národnostných menšín na Ukrajine. Sú tam Maďari, Rumuni, Poliaci a Slováci. Je tam grécka menšina v Mariopole. Záverom by som rád povedal, že Veríme v to, že Ukrajinci sú schopní vstúpiť do dialogu, veríme v schopnosti schopnosť eh, ukrajinskej spoločnosti vybudovať sámu seba na nových základoch. Veríme v jednotu a integritu tejto krajiny. Je to veľmi dôležité a preto spoločnými úsiliami sa snažíme znižovať násilie, napätia, pretože tie dni a týždne, ktoré sú pred nami, budú životne dôležité pre Ukrajincov. Porošenko má mierový plán, vzniká demokratický proces, legislatívne voľby budú 26. oktobra. Dovtedy dúfame, že sa nastolí prímerie a dialog, ktoré budú piliermi budúcej mierovej agendy. Stabilita a normalizácia na Ukrajine je aj v našom záujme. Je to takisto v záujme všetkých susediacich krajín. Medzinárodná komunita podporuje stabilizáciu Ukrajiny. Švajčiars... Švajčiari teraz vedú našu organizáciu a tí naozaj mimoriadne podporujú e, dialog. Veríme, že je možné navodiť mierové riešenie problému a že všetci Európania budú pokračovať v úsiliach o to, aby sa situácia na Ukrajine normalizovala, každý svojim, svojou hrivnou prispeje, aby bolo možné tieto úsilia završiť. Ďakujem za pozornosť. Thank you, Mr. Ballas. Uh, thanks, Mr. Chair. I will try to be... Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja budem naozaj hovoriť len krátko. Začnem poznámkou o pôvode tejto celej krízy. Iste ste si vedomi, že začala eskalovať táto kríza po spore medzi Ruskom a EÚ. Tento spor začalo Rusko. Kam sa má hospodársky uberať Ukrajina, bolo jadro konfliktu. Konkrétne išlo o to, či Ukrajina môže alebo mala by podpísať asociačnú dohodu z EÚ vrátane dohody o slobodnom obchodovaní, alebo či by Ukrajina sa mala pripojiť k colnej únii, ktorú riadi alebo vedie Rusko. Tieto smery sa vzájomne vylúčujú a Ukrajina si musela vybrať. Čo sa týka colnej únie, ak do nej raz Ukrajina vstúpi, nemôže podpisovať e, dohody s nikým iným. Teraz sa zdá, že to, tento spor bol triviálny v porovnaní s tým, kam eskaloval tento konflikt, ale Zdá sa, že tento konflikt je e, úplne zbytočný, že sa mu dalo vyhnúť. Je to konflikt, ktorý využilo Rusko len ako zámienku. Ale už je zbytočné teraz e, hovoriť o tom, prečo vznikla táto kríza, prečo vznikol tento konflikt. V súčasnosti riešme to, že už je to vojenský konflikt, že už je zlá humanitárna situácia. Zameral by som sa teda na to, čo sa deje v súčasnosti a na to, čo môže EÚ urobiť, aby pomohlo Ukrajine politickú podporu, priame kontakty s ruským vedením a kedykoľvek je možnosť na trilaterálne stretnutie EÚ by malo využiť takúto príležitosť. Mali sme v Minsku možnosť e, organizovať takéto trilaterálne stretnutie. Bol tam ukrajinský prezident a bola tam pani Aštonová, ktorá zastupovala Európsku komisiu a boli tam rozpravy o dôležitých témach na trilaterálnej úrovni. Po druhé, EÚ poskytuje finančnú podporu Ukrajine prostredníctvom členstva EÚ v, v Medzinárodnom menovom fonde vo výške 70 miliard dolárov, to sa pos, poskytuje v splátkach a takisto je tu suma 11 miliard, ktoré boli poskytnuté zo zdrojov únie alebo z inštitúcií únie. Tretia forma pomoci únie Ukrajine je otvorenie našich trhov. Od apríla EÚ sa rozhodlo, že pred ratifikáciou ešte unilaterálne otvorí naše trhy a uľahčí obchodovanie s ukrajinskými produktami na európskom trhu, tak, aby Ukrajina mohla zaplniť e, priepas alebo dieru, ktorá vznikla, keď Rusko odmietlo odoberať výrobky Ukrajiny. Pokúšame sa týmto spôsobom pomôcť Ukrajine a vyriešiť aj problémy s dodávkami energií, napríklad plynu alebo ropy, ktoré prechádzajú cez Ukrajinu Komisár Oettinger bol v Moskve a veľmi e, skoro očakávame, že sa udie ďalšie stretnutie komisára Oettingera a jeho protistrán predmetných a Takisto vznikla podporná skupina. Táto podporná skupina má pomôcť Ukrajine pri implementovaní asociačnej dohody a hlbokej a rozsiahlej dohode o slobodnom obchodovaní, tzv. E DCFTA ktorá je súčasťou stabilizačnej asociačnej dohody a táto podpora by mala prísť v súčinnosti mnohých európskych inštitúcií, je postavená na širokom medzinárodnom kontexte, takže medzinárodná komunita sa môže zapojiť do koordinačných úsilí cez EÚ pomôcť Ukrajine. Používame aj naše vlastné zdroje, intelektuálne zdroje poradcov, odborníkov, ktorí pomáhajú Ukrajine v ťažkej úlohe prechodu E, na, do lepšej situácie. Aké výsledky sa zatiaľ dosiahli v Kieve? Treba pripustiť, že ukrajinské vedenie je naozaj, pracuje naozaj v ťažkých e, problémoch. Na východe majú Ukraj- na vojenský konflikt, bojujú tzv. vlasteneckú vojnu. Je to už vojna medzi dvoma štátmi, Ukrajina versus Rusko. Takže sú v kritickej aj finančnej situácii, aj vojensky, majú problémy. Napriek tomu musia sa venovať zároveň medzinárodnej legislatíve a hospodárskym problémom. Takisto treba reformovať e, vládu a administratívu. A Ukrajina robí maximum, aby zmenila svoju situáciu, pretože je celkom jasné, že bez interných reforiem, ktoré sú nevyhnutné na transformáciu, táto transformácia, tento prechod nebude úspešný. Sme v kontakte s Ukrajincami, naši kolegovia pravidelne navštevujú Kiev, sú v kontakte s prezidentom, s vyššími štátnymi úradníkmi a čo skoro podáme správu o tom, akú konkrétnu Prácu odviedla podporná skupina. Podporná skupina už je plne funkčná, operatívna a pomáha Ukrajine pri reformnom a tranzičnom procese v rámci asociačnej dohody. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem, hovorí e, pán predseda. Musíme teraz hlasovať o rozpočte tak e, bude každý zo šiestich prihlásených rečníkov mať len 30 sekúnd na položenie otázky. Bude to možné, pretože ak o rozpočte neodhlasujeme to, čo máme odhlasovať, tak nikto nedostane peniaze to, toľko. Sandra Kalniete má slovo. Gribu uzdot trīs jautājumus. Vai prezidenta Porošenko mieru plānam? Ďakujem pekne, pán predseda. Mám tri otázky. Chcem sa opýtať, či mierový plán prezidenta Porošenka ktorý bol ponúknutý Putinovi, či sú nejaké výhľadky do budúcna. Ďalej druhá otázka, ako môže vojna um, ovplyvniť voľby, tie mimoriadne voľby, ktoré prebehnú a ich výsledky. A tretia otázka, ako môžeme v situácii vojny podporiť administratívu a ďalšie prvky presadiť e, isté kroky, ktoré po asociačnej dohode boli relevantné. Ďakujem. Ďalší rečník, e, Pabalčitis. suteikti humanitarinę pagalbą, tačiau kaip jūs matote, Ďakujem. Hovorili sme v prípade Ukrajiny, že je potreba humanitárnej pomoci Včera Putin dokonca povedal, že je možná dokonca aj jadrová vojna. Ja si myslím, že táto pomoc je veľmi dôležitá. Mala by byť hlavnou otázkou. Ukrajina začala s reformami pred asi desiatimi rokmi a vtedy niektorí hovorili, že východné partnerstvo by sa malo rozvíjať viacej. Teraz máme nové informácie, videli sme, že došlo k problémom s asociačnými dohodami a povedali sme si vtedy, že vzťahy s Ruskom a s Ukrajinou budú tie najlepšie, že to bude celé pozitívne, ale od roku 2007 alebo 2008 e, sa všetky tieto udalosti už začali pripravovať. A myslím si, že dnes by sme si konečne mali začať diskutovať diskutovať e, o dôsledkoch, pretože druhá svetová vojna začala e, približne z rovnakého scenára. Ukrajina bojuje nielen za svoju územnú celistvosť, ale aj za budúcnosť EÚ. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán Iglesias. keď môj kolega vystupoval a hovoril o podpore štátneho prevratu a e, boli, e, sme označení za stalinistov, ale v žiadnom prípade ja nemám žiadne sympatie ani k Putinovi, ani k Janukovičovi, ani k nikomu. Ale podporovali sme ilegálne presuny a podporujeme takú ukrajinskú vládu, ktorá má vo svojom e, jedným členom je neonacista a zahraničnú politiku nemôžeme robiť štátnymi prevratmi. Vieme, že naši spojenci USA podporujú e, štátne prevraty dávnejšie, Trumanová doktrina a tak ďalej, alebo situácia v Egypte, myslím si. No, predchádzajúci rečník mal 1,5 minúty. Prerušený bol rečník, nepokračuje. Thank you, chair. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Nie je prekvapením, že sú tu veľmi silné emócie pri tejto téme. Vidíme napokon, že eh, na Ukrajine prebieha vnútroštátna vojna. A každú minútu prichádzajú e, ďalšie a ďalšie správy, ktoré to potvrdzujú, hovorí pán Meserič. E, pri všetkej úcte k práci veľvyslanectva a k jej nelahkej úlohe e, rozhodne nechápem jednu vec a chcem vás požiadať, aby ste mi pomohli ju pochopiť. Zdá sa mi, a niektoré správy a rady to už tiež naznačujú, že bez toho, aby niekto mal pod kontrolou východné hranice Ukrajiny. Jednoducho nie je možnosť, eh, aby sa docielilo príparie. Mohli by ste sa prosím vyjadriť, eh, kto by toto mohol docieliť? Ďakujeme pekne, pán Blenkovič. Ďakujem pánovi Balážovi. Vaše vyhodnotenie skutočnej hospodárskej a finančnej eh, situácie Ukrajiny vzhľadom na obmedzenia vojenskej operácie a humanitárnej situácie naozaj sú veľmi cenné, aj čo sa týka vnútorne presedlých osôb. chcem pozdraviť vás, pán veľvyslanec. E, chápem, že používate formulácie OBS, e. Myslím, že sme sa už e, vzdialili od vnútorného zbraného konfliktu. Myslím, že už hovoríme o niečom inom. Čo sa týka um, východnej hranice, chcem sa opýtať, čo môže v tomto smere urobiť konkrétne OBSE, ako ona môže posilniť ochranu tejto hranice. Ďalší rečník. Vieme, že eh, na Ukrajine je 5000 vojakov Ruska, nikto však eh, nerobí nič s tým, eh, skôr to potvorujú, ako si myslíte, že by sme mali nazvať situáciu, kde jedna krajina vojensky pôsobí v inej krajine, pričom kroky prekonania sa vnímajú ako vojna. Ďalšia otázka sa týka vojenského embarga Ruska. Myslíte si, že je rozumné predávať zbranie alebo lode tomuto režimu, ktorá vedie vojnu s európskou krajinou? Ak si myslíte, e, že naozaj Putin nevie o konaní jeho armády na Ukrajine, tak si uvedomte, že e, tieto lode sa dostávajú do rúk ľuďom, ktorí vôbec nedokážu kontrolovať svoje vojsko. Ďakujem. E, ďalší rečník, tri krátke otázky. Mohli by ste prosím potvrdiť, vyhlásenie Rolanda Blesa, ktorý dnes oznámil v NBSA, e, že na Ukrajine nie sú žiadne ruské jednotky. E, ďalej, aká je situácia v súvislosti s hľadaním a zostradili mietadla e, malajzijských aerolínií a taktiež e, ako s tým súvisí aj situácia v Odese a ďalej, aké je prepojenie medzi výrobou zbraní na Ukrajine a tým, že tieto zbraní sa potom e, dodávajú do Ruska. Ďakujem. Pán Baláš, nech sa páči. E, Ďakujeme. Reform, Áno, pokiaľ ide o úsilie EÚ o reformy a k tým podmienkam reforiem, áno, tie podmienky naozaj nie sú jednoduché, ale ukrajinská vláda robí veľké kroky vpred a my by sme ale boli radšej, keby tie kroky boli razantnejšie. Vieme, že situácia je veľmi problematická, ale je potrebné urýchliť e, administratívne aj legislatívne kroky. Sú to možno také nudné veci ako zakladanie inštitúcií, výcvik ľudí a EÚ je pripravená Ukrajine pomôcť. Nemôžeme predsa bez toho čakať žiadne výsledky. Ubezpečujem vás, že toto všetko sa deje bohužiaľ aj v predvolebnej kampani, čo nič veciam neuľahčuje. Čo sa týka otázok o východnom partnerstve vo všeobecnosti, nádejame sa, že spolu s Ruskom sa dopracujeme k nejakému výsledku a súhlasím s pánom Balčitisom, že od roku 2009, odkedy vznikla colná únia, sa veci zásadne zmenili. Nie je problém v tom, že Rusko chce colnú úniu s inými stranami alebo protistranami. Problém je ten, že si Rusko nechce predstaviť colnú úniu bez Ukrajiny, ale Ukrajina vstúpiť do nej nechce. Toto je zdroj problémov. Čo sa týka otázok, ktoré položil pán Plevkovič o skutočných potrebách, aby sme vzali do úvahy odhady ukrajinskej vlády, vojenské náklady samotné už sa vyšplhali na miliardu eur, čo je obrovská suma pre takúto krajinu. Čo sa týka dlhodobej rekonštrukcie tohto štátu, tam sa očakávajú ďalšie náklady. Je ťažké to odhadnúť, pretože každodenne vznikajú nové škody, a potreby zrekonštruovať zničené budovy, až kým sa vojna nezastaví, neskončí, tak ani nie je možné odhadnúť presné potreby, nie je ani možné postaviť nejaké základy na to, aby sa v miery rekonštruovala opäť táto krajina. Je priskoro, aby sme nejaké čísla poskytovali, ale asi to bude v rádoch miliard eur. Ďakujeme. Ďalší rečník. Thank you for the questions. Uh, Ďakujem. Odpovedá pán Atakan. Boli to veľmi dôležité otázky, všetky boli k veci. Čo sa týka prezidenta Porošenka a demokratizačného procesu, takisto mierového procesu. Oba tieto procesy sa rozbehli. Očakávame parlamentné voľby. To bude medzník na ceste k pluralistickejšej, demokratickejšej spoločnosti, ktorá sa navzájom bude lepšie tolerovať na Ukrajine, lenže sme svedkami toho, že vláda Ukrajiny sa snaží podporiť reformný proces v krajine, ale čo sa týka hranice medzi Ruskom a Ukrajinou, predpokladáme, že SMM bude mať nové úlohy Je tu projekt s bezpilotnými lietadlami a kontrolou týchto hraníc. Je tu ďalší projekt, ktorý sa zameriava na prímerie, ale naše prípravy sa týkajú aj zabezpečenia hranice a čiastočnému monitorovaniu rusko-ukrajinskej hranice. Napríklad medzičasom sa nám podarilo etablovať sa v Mariopole. Sú tam naše týmy, ktoré sa pokúšajú dostať sa na sever Azovského mora, kde je bezpečnostná situácia krehká a rýchlo sa meniaca. Robíme, čo sa dá, aby sme prispeli k demokratizácii Ukrajiny, k modernizácii Ukrajiny a opakujem, podčiarkujem, nové úlohy, ktoré nás čakajú v nasledujúcich mesiacoch sú movania prímeria, kontrola hraníc, najmä vo východnej časti a viac hliadok v teréne v súčinnosti s operáciou bezpilotných lietadiel. To príde do hry možno už o 6 týždňov. K otázke MH17, letu MH17 a nešťastia. Spolupracovali sme aj s ukrajinskými úradmi, aj s holandskými, malajskými a austrálskymi úradmi. Vieme, že tento proces pokračuje stále ďalej a že je tu aj otázka, ktorá sa týka Odesy, e, udalostí, ktoré sa odohrali v máji minulého roka v Odese a ktoré sa vyšetrujú. V tomto kontexte musím povedať, že verím, že OSCE má princípy, na základe ktorých pracuje a ktoré sú nápomocné pri nachádzaní riešení ukrajinského problému. Ďakujem vám za pozornosť. Äh, Ďakujeme pekne, želáme vám vašej práci veľa úspechov. Chcem vás požiadať, aby ste vašich kolegov na Ukrajine e, pozdravili o nás. Naozaj tam vykonávajú e, veľmi nebezpečnú prácu. Teda odkážte im, že o tom vieme, myslíme na nich. E, toto nie je vnútroukrajinský e, konflikt. Je to konflikt, v ktorom e, sa používajú ruské zbranie a aj ruský personál. niekedy sa trošku e, zamieňajú ruskí vojaci, ktorí tam naozaj bojujú so vojakmi, ktorí sú tam údajne iba na dovolenke, to však je iba zastierací manéver. Sú tu veľké rizika na rôznych miestach a netreba ich podceňovať. Ešte raz teda srdečná vďaka. Teraz prejdeme k hlasovaniu. E, ďakujeme tlmočníkom, že tu o niečo dlhšie ostanú. Teraz prosím naozaj veľmi rýchlo. Pozmeňujúci návrh 1. Pro, um, za proti zdržali sa zamietnuté 2 za. Proti zdržali sa prijaté 3. Ten je bezpredmetný. 4 za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 <laughs> Die Abstimmung ist fast geschlossen. <laughs> Hlasovanie je takmer ukončené. Immer mehr Leute. Es ist ein Wettlauf. Je to ako o preteky, stále viac a viac ľudí, ktorí hlasujú. Teraz je hlasovanie ukončené. Prijaté 51 za 10 proti, 20 zdržali, blahoželáme. Teraz navrhujem, ak nikto nebude zásadne proti, aby sme napríklad návrhy spravodajcu eh, odhlasovali unblock a ak súhlasíte, aj vy, pani eh, spravodajkyňa, aj vaše eh, návrhy odhlasujeme unblock. Pani Lusing, sú, prosím, všetci za? Aj vy súhlasíte, pani Lusing? Takže 5090 90 mm, je za, proti zdržali sa prijaté. Teraz návrhy 509 až 517 teza. je za. Proti zdržali sa prijaté teraz 5097 za. Proti zdržali sa prijaté 5075 až 5078 to je za. Proti zdržali sa zamietnuté 50 18. teza, je za. Proti zdržali sa prijaté. 50, 19 a 20. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté. 50, 69. Kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté. 95, kto je za? Proti zdržali sa prijaté. Ďalší návrh je bezpredmetný. Teraz nasleduje 0-0. Kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté. 96. E, kto je za? Proti zdržali sa prijaté. 23, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté 71, kto je ďalej 72 a 68, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté 11. Hlasovanie po častiach. Kto je za prvú časť? Proti, zdržali sa zamietnuté. druhá časť, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté 76, to je za. Proti, zdržali sa zamietnuté. Ústny pozmeňujúci návrh 1, kto je za. Proti, zdržali sa prijaté. Teraz návrhy 25, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 26, kto je za. A pardon, 26 až 31 až k návrhu 28, kto je za, proti zdržali sa prijaté 99 za, proti zdržali sa prijaté 70 za, proti zdržali sa zamietnuté 30 za a 31 za, proti zdržali sa prijaté 09 za, proti zdržali sa prijaté 66 kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kom... Návrh 80 za, proti, zdržali sa prijaté. Šesťdesiat tri. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté. Kompromis 2. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté 84 za, proti, zdržali sa prijaté 85 za, proti, zdržali sa prijaté 94 s ústnym pozemným návrhom, to je za proti, zdrželi sa prijaté. Trináct, kto je za? Proti, zdrželi sa prijaté. 55 a 57, kto je za? Proti, zdrželi sa prijaté. 67, kto je za? proti zdržali sa prijaté. 91 z ústným, kto je za? Proti, zdržali sa, overíme. jeden, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. prijaté. 92 za, proti, zdržali sa, Hovoríme. Pri skupine SAD 1 hlasujúci naviac. Pán Howitt, máte jedného navyše? Konec hlasovania. Ešte raz e, budeme hlasovať. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. 37 za. Proti zdržali sa prijaté. 10 za. Proti zdržali sa prijaté. 38 za. Proti zdržali sa prijaté. 65 za. Proti zdržali sa prijaté. Ďalej 40 až 49, prosím. Nedá sa to, no škoda. Štyridsať za. Proti zdržali sa prijaté. 41 za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 proti, zdržali sa prijaté. 48 za, proti, zdržali sa prijaté. 49 za, proti, zdržali sa prijaté. 04 za, proti, zdržali sa prijaté. 93 za, proti, zdržali sa prijaté. 00 za, proti, zdržali sa prijaté. 01 za proti zdržali sa prijaté 88 za, proti zdržali sa zamietnuté 96 za, proti zdržali sa, pardon, 56 za, proti zdržali sa prijaté 02 za, proti zdržali sa prijaté Teraz môžeme toho spravodajcu urobiť unblock, alebo nie? Nie, dobre, takže 0,3 za. Proti zdržali sa prijaté 0,4 za. Proti zdržali sa prijaté 0,5 za. Proti zdržali sa prijaté 0,6 za. Proti zdržali sa prijaté 0,7 za. Proti zdržali sa prijaté 50 za. Proti zdržali sa prijaté 0,8 za proti zdržali sa prijaté 51 za, proti zdržali sa prijaté 52 za, proti zdržali sa prijaté. Takže by to kľudne mohli urobiť aj spolu, unblock, veď tá väčšina bola celý čas rovnaká. E, srdečná vďaka, príjemnú obednejšiu prestávku, uvidíme sa neskôr popoludní s veľvyslancami. Ale nič